kolegovia, takže začneme, pretože už meškáme a čaká nás veľmi nabitý program dnes do poludnia. Ale v každom prípade o 11.45 budeme musieť ukončiť e, prácu. Koordinátori sa stretnú s pánom Watlim, štátnym tajomníkom, a to bude zasadnutie za zatvorenými dverami. Takže kým sa usadíte a pripravíte sa na hlasovanie, chcel by som vám povedať, že Európsky parlament je jedinou inštitúciou, ktorá 14. júla, to je deň pádu Bastily, čo je francúzsky národný sviatok, pracuje. A e, teraz, drahí kolegovia, e, chcem poďakovať sekretariátu. Taktiež e, by som chcel poďakovať sekretariátu výboru našim spolupracovníkom a všetkým tým, ktorí pripravili dnešné dopoludnejšie hlasovanie. A, dvere u Miguela Portasa boli otvorené celú noc. On tam mal na návšteve množstvo ľudí, s ktorými musel hovoriť a toto umožnilo, aby sme sa dopracovali k novému kompromisu, ktorý vám bol poslaný. Je to K odseku 9 a D a k úvodnému ustanoveniu L, čo je v úvodzovkách filozofický kompromis, ktorý pán profesor Bokrož navrhol ústne a týka sa globalizácie. Takže všetci máte hlasovacie zoznamy. So a potom máte aj tie dva kompromisné návrhy. To znamená K a D. Pana Gund. Ďakujem, pán predseda. Chcel som povedať, že skupina ALDE chce mať oddelené hlasovanie o kompromisnom návrhu K, aj keď sa zmenil. Takže stále dúfam, že bude oddelené hlasovanie, ale nie je to napísané v hlasovacom zozname. <coughs> Dobre, takže nám to prosím eh, oznámte, keď sa dostaneme ku kompromisu K, že požadujete takéto oddelené hlasovanie. Uh, to je tá časť particular attention should be given to examining the option a tak ďalej. Takže to budeme hlasovať oddelenie a od slova considers ďalej. Dobre, takže hmm, to sme si zaznamenali. Ešte nejaké pripomienky k hlasovaniu, prosím? Asi nie. A teda navrhujem, aby sme sa rovno uh, pozreli na správu pána Portasa, odsek 1. Takže ešte to nemáme kompletnú zostavu eh, PPE, ale eh, teraz eh, kompromis. Kto je za kompromisný návrh? Kto je proti? Proti kompromisu E. Kto sa zdržal? Ďakujem. Takže pozmeňovací návrh 22 až 25. Nie, 22, 23 odpadajú. 22, 23. Kompromis F. Kto je za? Ďakujem vám. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Prijatý. Kompromis G. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Aj tento je prijatý. Rovnako väčšinou. Kompromis H. Tam máme rozdelené hlasovanie, oddelené hlasovanie, ktoré tu máte uvedené. Prvá časť háčka, kto je za? Ďakujem vám. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Za. Proti. Áno. Rovnako je to v prípade liberálov. Zdržali sa, takže prijatý. I. Kompromis I. Kto je za? Proti. Ďakujem. Zdržali sa prijaté s jedným hlasom, ktorý sa zdržal. Kompromis... Nie, nie. Tento kompromis zahrňa pozmeňovacie návrhy 43, 44, 45, ale nie 46. Takže predkladám teraz na hlasovanie pozmeňovacie návrh 46 pána Alvara, Haglunda a ďalších. Kto je za? Kto je proti? A to spočítame teda. Myslím si, že máme tu väčšinu, ale prepočítame to. Ešte raz, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Máme väčšinu, tesnú, a nie, pomerne čistá väčšina, 47 a kto je za 47? Proti? Ďakujem. 47 zamietnutá, 48 tá je pokrytá, 49 e, PPE, kto je za? Proti? Ďakujem. Zdržali sa? Takže to bolo prijaté a tým sme e, sa dostali ku kompromisu J, kde máme tiež oddelené hlasovanie. Prvá časť, ja sa ospravedlňujem, pane Glund. Veľmi stručne, e, pán predseda. Máme pocit, že pozmeňujúci návrh 55 nie je pokrytý, ale chceli by sme o ňom hlasovať oddelenie. Aj keď je tam napísané, že je pokrytý. Dobre. Takže 55. -ka. Pozmeňovacie návrh 55. Vy máte pocit, že to nie spadá pod kompromis je. Takže o tom budeme hlasovať oddelenie, alebo samostatne. Ale teraz, ječko, prvá časť spravodajca. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tým sme tento kompromis je prvú časť schválili. Druhá časť. Kto je za? Pán spravodajca je za. Proti? Áno. A kto sa zdržal? Takže väčšina je za tieto dve časti e, kompromisu. Nie, ospravedlňujem sa. Ja som zrejme nemal kávu. Nejak som to nestihol, takže... E, samozrejme, druhá časť je neprijatá, tá teda zamietnutá. A to je 50, 51, 52, 53, 54, 55. My si môžeme myslieť, že je pokryté, ale liberáli si myslia, že to nie je pokryté a chcú samostatné hlasovanie o návrhu číslo 55. E, čo na to spravorajca. Je proti? Ja akceptujem samozrejme oddelené eh, hlasovanie alebo samostatné hlasovanie, ale tá formulácia, ktorá v tom kompromise hovorí, to isté a ešte jasnejšie podľa mňa. Takže ja odporúčam eh, nepodporiť tento návrh, hlasovať proti, lebo podľa mňa je to zahrnuté, ale to je môj skromný názor. Dobre, počuli ste slova spravodajcu. Kto je za pozmeňovací návrh 55? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? A tým pádom a 55 je zamietnutá. A dospeli sme ku kompromisu K, ktorý bol upravený. Je tu oddelené hlasovanie, ktoré sa týka druhej časti, ak som to dobre pochopil, e, pane Glund. A to znamená, vy chcete oddeliť considers that particular attention should be given to a tak ďalej Uh, to establish an independent fund with its own commitment and payment appropriations, hovorí predseda. A, takže to bude odhlasované samostatne, táto, táto časť. A preto uh, dávam na hlasovanie prvú časť. Kto je za? A vlastne aj tretiu časť spolu. To znamená všetko, čo ostáva, áno, okrem tejto časti. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? A kto sa zdržal? Nikto. A v každom prípade prvá časť a ten koniec sú prijaté. A druhá časť, e, ktorú som vám prečítal, kto je za? E, nie, ja si myslím, že ja sa nechcem miešať samozrejme EPP do e, práce, ale väčšinou EPP je za, e, pretože podporoval celý kompromis. Ale je to na vás samozrejme. Takže kto je za ešte? Ešte raz. Barbara. A mohli by ste zopakovať presne, o čom hlasujeme? Možno, že tiež potrebujem kávu. Ospravedlňujem sa. Dobre, takže ide o to, že ak som to ja dobre pochopil, liberálovia eh, chcú, alebo im vadí tá veta, ktorá je v strede tohto odseku. A chcú hlasovať o tejto časti oddelenie, ktorá je uvedená v tom slupci poznámky. Ostatné politické skupiny podporujú celý odsek. Tým pádom, logicky, by sa dalo hlasovať o celom odseku, ale keď z toho možno vyčlenieme túto jednu vetu alebo čas vety, a, tak e, by to mohlo niekomu vadiť. To znamená, tá druhá časť, spravodajca je za. Kto je za? Spravodajca je za. Barbara je za. Ostatní sú tiež. A kto je proti? Liberáli. Áno. Zelený. A niektorí ďalší. Dobre, kto sa zdržal? Dobre. Takže máme tu väčšinu za to, aby sme zachovali celý kompromis K tak, ako je. No a teraz prejdeme ku kompromisu L. Aj tu máme oddelené hlasovanie ktoré máte uvedené v hlasovacom zozname a pán sa podporuje obidve časti. Takže prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto je za? Ešte raz, kto je za, pardon. Proti? Ďakujem vám. Kto sa zdržal? Áno, takže e, tým pádom sme e, schválili tesnou väčšinou tento pozmeňovací návrh, e, tú prvú časť. Teraz druhá časť. Hlasujeme o druhej časti. Tam to bude asi jasnejšie, tá väčšina. A druhá časť je schválená zjavne. A tým môžeme prejsť k pozmeňovaciemu návrhu 67. Spravodajca je proti. Kto je za 67? Liberáli. A pani Andresen, kto je proti? Väčšina. Zdržali sa? 5. Tak sa to zamieta. 68 pokrytá, 69 nie je pokrytá, spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Proti? Tiež ďakujem. A kto sa zdržal? Áno. Prijaté. A 70 to je to isté ako 69. 71 pani Vertman, spravodajca je proti, kto je za? Ďakujem. Ešte raz. Väčšina. Kto sa zdržal? Jeden hlas. A tým sa tento návrh zamieta. Teraz tu máme úvodné ustanovenia. Jednotka, kompromis A. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. To ale nezahrňa pozmeňovací návrh 3. EPP. Kto je za? Spravodajca to podporuje. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Tesnou väčšinou. Nous avons maintenant le compromis B. Máme tu kompromis B. Spravodajca je za. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Nikto. Prijaté. Žiaľ, veľmi veľa pozmeňujúcich návrhov nespadajú, takže ideme hlasovať za 7. Spravodajca je za. Kto je za sedmičku? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujeme. Kto sa zdržal? Prijatá. Teraz osmička, pozmeňujúci návrh 8. Tu je spravodajca proti. Kto je za? Ďakujeme. Kto je proti? Ďakujeme. Kto sa zdržal? Ďakujeme. Osmička je prijatá. Dobre, o tomto sa už ďalej nehlasuje. Číslo 9. Spravodajca je proti, kto je za? No. Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Číslo 10 pána Laviu. Spravodajca je proti. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Je to zábavné, lebo dochádza k väč- zmenám väčšiny. Vidím, že ste riadne pracovali. Tom musela byť tvrdá noc teraz. Číslo 11. Spravodajca je proti. A to vypadáva, takže desiatka je prijatá. Dobre, tak kompromis C. Kto je za? Proti? Zdržali sa? 1, takže prijaté 12, 13 vypadávajú, ale nie 14. Hlasujeme o čísle 14, kto je za, proti. Ľavica je v menší, nezdržali sa, takže je to prijaté. Číslo 15, spravodajca je za, kto je za, proti Spravodajca je za, hovoria mi. A jedine, ak by zmenil názor, tak to je proti. Zdržali sa, hovoríme o čísle 15. Je to prijaté. No, tak nevieme, či za alebo proti bol spravodajca. Teraz kompromis D, revidovaný, to je za. Proti. Ďakujem, zdržali sa. Prijaté. Ešte máme dva pozmenujúce návrhy, ktoré nie sú v kompromise číslo 20 pána Manera. Spravodajca je proti. Pani Maner, ospravedlňujem sa pani Maner, hovorí pán predseda, ale je to zvláštne meno pre dámu, ale dobre no. Kto je za? Proti? Áno, väčšina, zdržali sa. Takže pani Maner je porazená, je to zamietnuté. Je to pani Vertman, pozmeňujúci návrh, kto je za, proti, jasná väčšina, zdržali sa, takže je to zamietnuté. Budeme hlasovať blokovo o dvoch stanoviskách. stanoviska výboru zamestnanosť a ekonu. Tá tabulka ukazuje, že teda tieto stanoviska sú pokryté. Kto je za? Za tieto dve stanoviska. Brali sme do vahy teda tieto stanoviska v našich pozmeňujúcich návrhoch. Proč? Teda zdržali sa. Dobre, ďakujem. Finálne hlasovanie. To je za. Proti. Ale treba spočítať. Je to lepšie pre zápisnicu. Ospravedlňujem sa. Kto je za definitívne hlasovanie? Ja teda nehlasujem. 30, kto je proti? Deväť proti, zdržali sa. Jeden sa zdržal. Takže správa je schválená. Gratulujem spravodajcovi za skutočne vynikajúcu prácu aj koordinátorom, ktorí prispeli tomuto kompromisu. Teraz tu máme správu pána Gajera. Len by pán predseda potreboval hlasovací zoznám. Voilà. Alors, Alors, j'ai plusieurs demandes de parole. Mám viacero žiadostí o slovo, hlavne pokiaľ ide o vysvetlenie hlasovania, ale myslím najprv spravodajca by sa chcel vyjadriť aj pán Lavia a aj pán Aglund sa chcú vyjadriť ešte pred hlasovaním. Pán Gajer, nech sa páči, máte slovo, spravodajca. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť stručne, ako vždy. Hovoríme tu o názore nášho výboru, o správe ITRE, ktorá sa týkala návrhu komisie ...140 miliónov nevyčerpaných prostriedkov z programov sa presunie na podporu projektov v energetike. Navrhli sme niekoľko pozmenujúcich návrhov. Rada by som, rád by som poďakoval kolegom z, zo skupiny EPP a všetky pozmenujúce návrhy som prijal. Ak nikto nemá námietky, navrhol by som, aby sme hlasovali blokovo o všetkých na vedno, naraz, pretože tu mám indikáciu plusko, teda treba hlasovať za. Neboli žiadne protirečenia zo žiadneho výboru, neprišli námietky. Sú tu nejaké otázky týkajúce sa rozpočtu pri použití 15 milión eur v riadku číslo 2, ktoré sa pridajú k tým predchádzajúcim 114 miliónov. Toto navrhla Catherine Van Brandt z výboru ITRE. Ja by som mohol podporiť tento presun, pretože tých 15 miliónov eur pod okruhom 2 nemá právny základ a preto by sme o ne prišli, ak by sme ich nepresunuli na iné použitie. Sú tu o tom nejaké odborné diskusie, ale myslím si, že by bolo vhodné, keby zástupcovia komisie, ktorí sú tu prítomní, nám povedali svoj názor na takýto presun, či týchto 15 miliónov má zostať tam, kde je, ale nemajú právny základ. A ak by komisia mohla súhlasiť s návrhom, aký typ presunu by sme mali použiť, aký typ transferu. Ja by som si rád vypočul názor komisie na túto vec. Záverom ďakujem za vašu spoluprácu a teším sa na hlasovanie. Nech sa páči, pán Lavia. Ja si myslím, pán predseda, že je dôležité, aby sme si vypočuli odpoveď komisie k tým 15 miliónom, pretože ja som proti tomu, aby sme sme z toho okruhu 2 presúvali takéto financie, aby sme proste financovali aktivity, ktoré nespadajú do SPP. Takže ja by som chcel odpoveď komisie, či je treba hlasovať proti tomuto pozmeňujúcemu návrhu. Ďakujem, ďakujem, hovorí pán predseda. Pán Lavia, ja chápem, že na základe odpovede komisie váš problém je s pozmeňujúcim návrhom číslo 8. Je to tak? Je to osmička, áno, ktorá je problematická, pretože spravodajca navrhuje blokové hlasovanie všetkých pozmeňujúcich návrhov, ale z toho, čo ste vy povedali, že ak nedostanete k osmičke uspokojivú odpoveď, chcete osmičku hlasovať o samote. Je to tak? Len aby som trochu usporiadal to hlasovanie. Tak, pán Aglund, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Stručne máme ten istý problém ako pán Labia, aj my e, by sme radi si vypočuli vysvetlenie, objasnenie, ale chcem sa čosi spýtať aj na harmonogram. Keď sme dostali správu, mali sme 10 hodín len na to, aby sme predložili pozmeňujúce návrhy. 10 hodín. Takže sekretariát by nám mohol dávať viac času, lebo za 10 hodín sa nedá pripraviť po prečítaní správy. Tieto nepriateľné, nemôžeme pracovať s takýmito harmonogramami a lehotami do budúcnosti. A toto nie je poprvý raz počas tohto roka, je to štvrtýkrát, čo sa to stalo, len počas tohto jedného roku, takže naozaj ma to hnevá. Ďakujem. Ďakujem, kolega, máte úplnú pravdu, to nie sú adekvátne pracovné podmienky. Zodpovednosť nie je sekretariatu, ale moja, pretože my sme toto rozhodnutie prijali na schôdzi koordinátorov a ja som si to dostatočne neuvedomil, takže ja som ten jediný vinník. Ešte medzičasom upravím. Nie je to osmička pozmenujúci návrh, ale, ale peťka Áno, je to Peťko, hovorí pán Lavia. E, áno. Takže Peťka v poriadku. Takže číslo 5. Takže ak je tam nejaký problém, tak je s Peťko. Teraz pani Karvalo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ako tieňová spravodajkynia za EPP by som rada povedala, že podporujeme spravodajcu, hovorí pani Kavalio, a použitie 15 miliónov z okruhu 2 by sme radi použili na klimatické zmeny, ale samozrejme kolegovia môžu hlasovať podľa svojho svedomia, tí, ktorí nesúhlasia s presunom z okruhu 2. Ten by mal byť viac menej na poľnohospodárstvo a klimatické zmeny sú skôr na biopaliva a biomasu tak sa to skôr týka energetiky, energetickej efektívnosti budov, takže majú poslanci právo, možnosť hlasovať podľa svojho svedomia. S blokovým hlasovaním súhlasíme s vylúčením pozmenujúceho návrhu 8. Prepačte, 5, opravuje sa rečnička, pretože máme kolegu, ktorý chce pracovať proti 5. O ostatnom môžeme hlasovať unblock. Ale vypočujme si názor komisie. Veľmi dobre, ďakujem. EPP je disciplinovaná, zároveň demokratická aj liberálna skupina. Európska komisia No, možno Dadiensen je skeptický k môjmu vyjadreniu. Európska komisia je výborne zastúpené. Chcete odpovedať? Ešte spravodajca, ešte pred komisiou spravodajca, nech sa páči. Češtiny, nie? Ďakujem, pán predseda. Aby sme to vyjasnili, nie je našim zámerom hlbšie sa teraz zavrtava do celého mechanizmu rozpočtovania. Vyjadríme sa len čisto k tomuto jednému transferu. Žiadame komisiu, aby si uvedomila, že je to iba akási technická záležitosť, pretože strop bude treba upraviť, ale to je všetko, je to iba technická vec. Je mi ľúto, ak niektorí kolegovia zo skupiny EPP napríklad majú problém s peťkou, s pozmenujúcim návrhom 5, možno z nejakých organizačných dôvodov. Ak by EPP chcela hlasovať oddelenie o 5, o 5, navrhujem, aby sme v tomto prípade Oddelenie hlasovali aj o osmičke, ale o všetkom ostatnom, okrem 5 a osmičky, môžeme hlasovať aj blok. No v poriadku, tak a nakoniec sme sa dostali aj k tej osmičke. Komisia chce upresniť niečo v tejto otázke. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Iba slovko týmto problémom, konkrétne k 15 miliónom, ktoré by sme vytvorili pre klimatickú zmenu, presunuli ich z riadku, v ktorom sú. V súčasnosti neexistuje právna právny základ na výdavky pod okruhom 2, ak peniaze zostanú v okruhu 2, nebude možné ich čerpať. Ale nápad, námet na presun týchto 15 miliónov do okruhu 1A sú tu isté podmienky, ktoré treba splniť. Ak by bola marža alebo rezerva v jednotke A vo výške aspoň 15 miliónov eur, bolo by možné znížiť výdavky rozpočtu v dvojke, v okruhu 2 a zvýšiť o túto sumu 1A. Žiaľ, takáto rezerva nie je k dispozícii, už sme na strope. A jediný spôsob, ako urobiť tento transfer, je zmeniť strop v dvojke, znižiť ho o 15 miliónov a zvýšiť potom 1 Ačko. Ja by som nepovedal, že to je len technická úprava je to okruh, ktorý sa venuje výdavkom a mali by sa čerpať tematicky podľa povahy, aká im bola prisúdená. Čiže to je podľa mňa aj zmeny, zmena v politike, zmena v súčasnom finančnom rámci. Ďakujem. Ďakujem. Vzhľadom na toto vysvetlenie, pán Lavia, Žiadate oddelené hlasovanie? Áno, oddelené hlasovanie. Dobre, takže pán Gajer, aj on žiada oddelené hlasovanie k osmičke. Výborne. Dobre, tak to máme jasné. Navrhujem, aby sme blokovo hlasovali všetky pozmenujúce návrhy okrem 5 a 8. Je to tak, pán spravodajca? Všetko blokovo okrem 5 a 8. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? traja proti, zdržali sa, nikto sa nezdržal. Dobre, tak tieto pozmeňujúce návrhy blokovo sme schválili. Teraz Peťka, spravodajcu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Ďakujem. Časť EPP liberáli, áno, zdržali sa. Ďakujem. Je tam väčšina, takže je to prijaté. Osmička, kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. Zdržali sa? Aj tu je väčšina, takže je to prijaté. Takže všetky pozmeňujúce návrhy sú prijaté niektoré jednomyselne, niektoré väčšinou. Teraz definitívne hlasovanie, tam musíme znovu počítať hlasy. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Traja proti. Zdržali sa? Nikto sa nezdržal. Všetky prítomní okrem troch sú za. Dobre, tak zrátame prítomných a bez troch a nikto sa nezdržal. Posledné hlasovanie. Ešte pred posledným hlasovaním správa pána Alfonsiho o Šalamúnových ostrovoch. Tam nie sú pozmenujúce návrhy. Je tam jediné hlasovanie spravodajca je za. A kto je za? Kto je za Šalamúnové ostrovy? Hovoríme všetci, ktorí budú hlasovať za, tak budú mať právo cestovať na Šalamúnové ostrovy, ale na ich náklady samozrejme. Kto je proti? Dvaja proti, zdržali sa Ďakujem. Všetci prítomní okrem dvoch sú za Šalamúnové ostrovy a teda správa pani Juty Haug. Tam máme tiež hlasovací zoznam. Les amendements, me dit-on, Madame Vertemann, ont été retirés. Menujúce návrhy pani Vertman boli stiahnuté. 33, 36 a 38 boli stiahnuté. Geran sa chce vyjadriť. Pán Geran hovorí, že bude hrať úlohu pani Hog, pretože ona sama sa nemohla zúčastniť hlasovania. Chcela, aby som povedal niekoľko slov. Mali sme rozpravu k IT systémoch Schengen versus Eurodac pred niekoľkými týždňami sme o tom hovorili a predložilo sa množstvo návrhov. Spravodajka, spravodajkyňa navrhuje kompromis 34, 35 a jej vlastná 14 by sa spojili do kompromisu. To sa týka zamestnancov a agentúr. Čo sa týka vyhodnocovania, navrhuje ústne predložený pozmeňujúci návrh, ktorý berie do úvahy 26 od pani Vertman a jej vlastná 15 pani Hog, hovorila s výborom LIBE a informuje kolegov, že podľa rozdelenia právomoci medzi našim výborom a výborom LIBE je toto dôvod pre jej posúdenie niekoľkých pozmeňujúcich návrhov, z ktorých väčšina medzi tým sa však stiahla, ako mi povedala pani Vertman, 33, 36 a 38. Tieto boli stiahnuté, pokiaľ tomu správne rozumiem. Spravodajkyňa navrhuje, aby sme amblok hlasovali od jednotky po 23, okrem spornej štvorky, ktorá by mala byť tiež zahrnutá, ak sa o 28. bude hlasovať kladne. To sú všetky oznámenia. Spravodajkyne ďakujem. Ďakujem spravodajcovi aj Goranovi Fermovi. Už nikto nechce hovoriť, tak môžeme začať hlasovať a začneme tým blokom 1. A tam sú pozmenujúce návrhy od 1 až po 24. Okrem štvorky, 14 a 15. Kto je za prvý blok? Ďakujem. Proti? Jeden. Zdržali sa? Jeden. Tento blok je prijatý. To pokrýva aj trojku, ale nie 28. Alvára. Spravodajca je za. Kto je za? 28. Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Štvorka je pokrytá, 28, 29 vypadáva tiež. 5 a 6 je pokrytá blokom, 30 Alvára, spravodajca je proti, a kto je za, hlasujem o 30 -tke. Liberáli a pán Bokroš, kto je proti? Takmer všetci, zdržali sa. Takže Alvaro bol porazený, sedmička je pokrytá, osmička. Dobre, takže 31. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Jeden sa zdržal, takže je to prijaté. 32 pani Vertman je to pozmenujúci návrh, ktorý je kompatibilný, nie je stiahnutý, spravodajca nie je za, kto je za 32. Kto je proti? Väčšina, zdržali sa, takže je to zamietnuté. Teraz tu máme kompromis veľké A. Ostatné kompromisy sú pokryté alebo stiahnuté. Ačko, pani Hauk, kto je za? Proti? Zdržali sa? Ačko je prijaté. A teraz sa dostávame k číslu 15. Je to ústny pozmeňujúci návrh spravodajcu. Je ústny, ale máte napísaný text. Musíme aj modifikovať úlohy agentúr a ich aktivity. E, v, toto je úžasne sformulovaný pozmeňujúci návrh. Samozrejme, že takúto chaotickú vetu vymažeme. Nemá tam čo robiť. Kto je za tento pozmeňujúci ústny návrh? Ďakujem. Kto je proti? Je ťažké byť proti takémuto textu. Zdržali sa? Ďakujem. Všetci súhlasíme, že vyhodíme niečo, čo už nemá význam. 15 je prijatá, tak sa dostávame k číslu 37. Pani Holmajer, to nie je pokryté. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden proti, zdržali sa. Prijaté. 38 sa stiahla, ostatné je pokryté. Tak sa dostávame k pani Holmajer pri čísle 25. Spravodajca je za. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Jeden. Zdržali sa. Tak je to prijaté. Ostatné sú pokryté, okrem pána Alvára. Číslo 27. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržali sa. Jeden sa zdržal, takže 27 je prijatá. Jednotka je v bloku 1, takže finálne hlasovanie. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Raz, dva, tri. Zdržali sa. Nikto sa nezdržal. Takže všetci sú za, okrem troch. A nikto nie je proti. Gratulujme pani Hauk a pánovi Fermovi, ktorý ju tu zastupoval. Dobre, tak sme ukončili hlasovanie, hovorí pán predseda. Oui, alors, pardon, on pas... No, pardon, ešte sme neskončili s hlasovaním, lebo ešte musíme sa pozrieť na problém opravného rozpočtu číslo 2. Dám slovo nášmu spravodajcovi k opravnému rozpočtu číslo 2 a upozorňujem, že mu dám tiež slovo k, k opravnému rozpočtu číslo 5 a 7 to sú úplne odlišné problémy, ale najprv budeme hovoriť o dvojke, opravný rozpočet číslo 2. Drahí kolegovia, vážený pán predseda, ak sa pamätáte, pôvodná forma tohto opravného rozpočtu číslo 2 obsahuje rozličné veci, z časti také, ktoré patria kolegovi Vladimirovi Maňkovi a z časti také, ktoré patria komisii, to je zasa moja zodpovednosť. Rada nie je v stave podporiť tie návrhy, ktoré patria do tzv. ostatných častí. Je však potreba odsúhlasiť a dať zelenú zmenám, ktoré považuje komisia za relevantné. Z týchto dôvodov sme rozhodli rozdeliť pôvodný opravný rozpočet číslo 2. V tejto forme predkladáme opravný rozpočet bez ďalších finančných implikácií, len dávame možnosť použiť finančné prostriedky, finančné rozpočtové prostriedky. S tým nevidím žiaden. Navrhujem, aby náš výbor hlasoval za tento návrh. Ďakujem. Doplním spravodajcu. Je to téma, ktorú sme už prebrali e, počas trialógu a zdalo sa nám, že rada zdá sa politicky nie je schopná v súčasnosti hlasovať o opravnom rozpočte, ktorý potrebujeme, výbor regionov aj ECOSOC. Ale Rada súhlasí s komisiou a a priori ehm, na základe aj vášho hlasovania s parlamentom, aby veľmi súrne tej novej agentúre BEREK, BERES, to nie je BERES pre našich eh, priateľov socialistov, je to ehm, úrad pre teda BRS, e BRC, a tam sa nám navrhuje, je tam aj politická dohoda medzi tromi inštitúciami, aby sme čím skôr dali tejto agentúre finančné prostriedky a aby sme schválili e, časť opravného rozpočtu číslo 2, ktorá sa týka tejto agentúry e, BERC. E je tu jeden ústny pozmenujúci návrh v mojom mene a to z, z dôvodu právneho upresnenia tam, kde having regard, treba dodať, že neexistujú opatrenia a spoločné opatrenie o dočasných opatreniach vo všetkých opravných rozpočtoch do roku 2010 sa týkajú e, dočasných opatrení, o ktorých sme hlasovali v novembri 2009 ako súčasť medziinštitucionálnej dohody e, a tá sa vzťahovala aj na rok 2010 keď hlasujeme za. Bude tiež potrebné urobiť adaptáciu údajov, lebo nie sú tam najlepšie aktualizované údaje. Ak nikto nechce sa k tomuto vyjadriť, tak budeme hlasovať o opravnom rozpočte číslo 2. Kto je za? Ďakujem. Proti? 1. Zdržali sa? Nikto Áno, áno, jeden sa zdržal. Takže je to prijatá. Gratulujem spravodajcovi. A keďže hovoríme o opravných rozpočtoch, požiadam spravodajcu, aby nám predniesol problematiku, ktorá je spoločná pre návrh opravného rozpočtu číslo 5 aj pre číslo 7. Včera večer sme veľmi dlho s koordinátormi pracovali a koordinátori sa zhodli na to, aby podporili návrh spravodajcu. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. You, Ďakujem za slovo, pán predseda, vážení kolegovia. Čo sa týka opravného rozpočtu číslo 5, v takejto forme, akej sa predkladá, nie je s ním problém, treba ho podporiť čo najskôr, pretože sa vzťahuje na požiadavky na potreby úradu OLAF. A myslím si, že by sme ho mali podporiť. Sme pripravení podporiť ho. Neviem, v akej sme pozícii právne a aké stanovisko rady existuje, či je už známe alebo nie je známe, ale bez ohľadu na to, naše stanovisko je jasné, podporujeme opravný rozpočet číslo 5. Už sme si ho prediskutovali, nie len medzi koordinátormi, ale ak sa správne pamätám, táto možnosť sa spomínala aj pri iných príležitostiach, konkrétne to, že sme naozaj odhodlaní vyslať pozitívne signály týkajúce sa plánu rady a komisie, ktoré mienia urobiť čosi s eurom. Istým spôsobom zabezpečiť, nejakým spôsobom zagarantovať niečo krajinám, ktoré sú v eurozóne dokonca aj mimo eurozóny a to, čo sa týka eura a komeny. Z týchto dôvodov 60, 16 mili, miliard očakávame. 60 to bolo, ospravedlním sa. A ktoré by slúžili ako istá záruka na pôžičky. Radi by sme týmto spôsobom vyslali pozitívny signál, že ambícia upokojiť celú situáciu je čím si, čo aj my podporujeme. Ako to urobiť a ako to urobiť čo najrychlejšie? Počas trialógu náš predseda eh, hovoril o tejto problematickej téme a navrhol, že v ďalšom opravnom rozpočte môžeme opraviť opravný rozpočet a to nebude až také komplikované. Jednoducho pridáme nový riadok do tohto rozpočtu bez toho, že by v ňom boli nejaké peňažné prostriedky dáme tam len skratku PM pre platobné rozpočtové prostriedky a PM pre záväzky. Tento návrh by mal byť rýchly. Samozrejme, že sú aj proti názory. Právna služba komisie bola úplne proti tomuto nápadu. Hovorili, že v takom prípade používame ich právomoci iniciovať záležitosti a komisia pokladá iniciovanie za svoje privilegium. Odmietli sme toto ich vysvetlenie, toto ich teoretické vysvetlenie, pretože ak by tomu bolo tak, nemáme predsa žiaden priestor na žiadne úpravy. My v parlamente predsa každý pozmeňujúci návrh sa dá kvalifikovať ako iniciatíva. Takže právne e, to nechcú prijať, ale čo sa stalo v realite? možno vďaka našim námetom alebo plánom, komisia veľmi rýchlo vyprodukovala nový opravný rozpočet, ktorý sa nazýva opravný rozpočet číslo 7, v ktorom navrhujú presne to, čo sme predtým navrhli my. A myslím si, že je dôležité si pri tejto citlivej veci uvedomiť, ako obhajovať euro ako také v takýchto búrlivých časoch. Bola by, bola by veľká chyba, ak by sme sa teraz pustili do medziinštitucionálnych šarvátok, kedy by jedna inštitúcia bojovala za svoje riešenie a proti riešeniu inej inštitúcie. To by bolo veľmi zlé, keby to takto vyzeralo navonok. Keď si vezmeme, aký časový rámec máme k dispozícii, je nemožné formálne a právne hlasovať za sedmičku teraz, za opravný rozpočet číslo 7, pretože oficiálne nepoznáme stanovisko rady a počas takého krátkeho času som nebol schopný skoncipovať správu, ktorá by podporila takúto vec, ale podľa mňa ten pozitívny signál by sme vyslať mali a na stretnutí koordinátorov nás podporili, pretože by sme mali hlasovať akýmsi politickým hlasovaním. Toto hlasovanie nebude nič iné, len výrazom, že tento výbor, výbor pre rozpočet Európskeho parlamentu, podporuje myšlienku vytvoriť nový riadok pre peniaze, ktoré ešte neexistujú. Bude tam skratka PM. Táto skratka by nemala ovplyvniť ani platobné rozpočtové prostriedky, ani viazané záväzky, len by mala dať príležitosť zmaterializovať takéto peniaze, keď príde čas, keď sa v budúcnosti celý systém zmobilizuje. Formálne rozhodnutie sa možno, dúfajme, udeje na nasledujúcom stretnutí tohto výboru v septembri a potom môžeme s takýmto opravným rozpočtom ísť na plenárku. A preto potrebujem podporu sekretariatu v tom, či by sme mohli hlasovať o opravnom rozpočte číslo 7 teraz, alebo či chceme čakať na stanovisko rady, alebo nechceme čakať. Z mojej strany by to nebol problém. Podľa mňa by sme mohli teraz hlasovať, ak by sme chceli. A žiadam vás, pán predseda, podľa vášho pôvodného návrhu o politické hlasovanie o záležitosti opravného rozpočtu číslo 7. Ďakujem, pán spravodajca. E, správne ste pochopili to, čo navrhujem. To nie je právne hlasovanie alebo hlasovanie právneho druhu, lebo ako spravodajca povedal, nemôžeme právne sa vyjadriť hlasovaním v našom výbore predtým, než sa to predloží na plenum k 5 a 7 opravným rozpočtom. Prečo? Pretože rada sa ešte nevyjadrila. Vyjadri sa v lete. Ale je tu naliehavá otázka, nie tak k 5, ale k 7. Ide o to, aby sme do rozpočtu dali záruky, rozpočtu EÚ o eventuálnych pôžičkách, ktoré by sa mohli urobiť, o ktoré by mohla požiadať EÚ vo výške 60 miliard eur. Je to jasná politická naliehavá otázka. Dnes ráno sme sa dozvedeli, že rejtingové agentúry znížili um, hodnotenie Portugalska, takže vôbec v lete nie sme chránení pred týmto problémom a je potrebné, aby finančný systém a mechanizmus bol operatívny a to čo najskôr. Určite si spomeniete, že to bol náš parlamentný výbor, ktorý nadniesol tento problém a keď rada prijala svoje nariadenie k tomuto finančnému mechanizmu, tak my sme upozornili, že kým neexistuje rozpočtový riadok v európskom rozpočte, tak táto záruka nie je právne zaistená. Európska komisia prišla síce trošku neskoro, a to je cieľom opravného rozpočtu číslo 7. My sme si položili otázku, či by sme mohli zlúčiť opravný rozpočet, peťku a sedmičku, alebo urobiť tam nejaké pozmeňujúce návrhy. Ale čo je dôležité, aby sme vyslali ten politický signál. Myslím, že široká väčšina súhlasíme, že, tento, že toto posolstvo je potrebné e, a urobíme to hlasovaním. Nebude mať právnu silu, ale ukáže na jednej strane ostatným inštitúciám, a tiež verejnej mienke aj finančným aktérom, že Európsky parlament, Európska, Európska únia sú pripravení a ako náhle budú mať právne nástroje, formálne prijatú na, príjmu na prvom pléne tento nástroj. Salvador požiadalo slova potom Inge. Áno, pán predseda, úplne súhlasím s touto politickou iniciatívou len niekoľko upresnení vzhľadom na to, že rozpočtový postup pre opravný rozpočet naznačuje, že je potrebné najprv hlasovanie v rade až a potom je termín, myslím, 45 dní, aby Európsky parlament prijal rozhodnutie toho, že budeme hlasovať to, čo navrhuje Láslo aby sme mali tú, ten rozpočtový riadok PM. To znamená, že my počas tých 45 dní, ak to bude potrebné, by sme mohli e, predložiť pozmenujúci návrh e, k opravnému rozpočtu číslo 7 ak by bolo potrebné rokovať s radou. A toto hlasovanie, ktoré robíme dnes, nebude znamenať, že potom, ak by bolo potrebné, budeme môcť teda urobiť aj pozmenujúce návrhy k mm, opravnému rozpočtu e, číslo 7. Ako náhle to odhlasuje aj rada. Je to tak? Áno, hovorí pán predseda, je to veľmi dôležité upresnenie a spravdajca s tým súhlasí rovnako ako ja. Inge Gressler, nech sa páči. A to sa už teda vyriešilo, ale chcel som pokázať na to, že musíme urobiť ďalší, ďalšie kroky e, na to, aby sme upevnili našu právnu pozíciu v otázke tohto balíka pre záchranu eura. Pretože to všetko, čo naplánovala rada, to nie je podľa mňa v poriadku. Merci, Inge. Ďakujem, Inge. Reimer? Ďakujem pekne. Chcel som dôrazne podporiť to, čo povedal Láslo Šurian určite aj neskôr, keď e, sa budeme zaobrať e, touto otázkou e, viacročného finančného plánu na základe Lisabonskej zmluvy. Bez pochyby sa to odrazí aj v správe alebo v návrhu správy a pokiaľ ide o ďalší postup alebo ďalšie možnosti, ktoré ešte budeme mať, eh, som si istý, že sa nám eh, podarí dospieť k politickej dohode s radou tak, aby bola celá táto vec založená na pevnom základe v porovnaní so situáciou, ktorú tu máme dnes. Jednoznačne by tá základňa mala byť o mnoho e, pevnejšia. Toto je moja prvá poznámka. Moja druhá poznámka je adresovaná komisii práve na pozadí našich skúseností s tým, že komisia pochopiteľne v trialógu trvá na svojom práve iniciatívy a taktiež parlament sa k tomuto vyjadril. E, chcel by som e, vysloviť želanie, aby komisia vzhľadom na e, toto jej právo nie len pripomínala tieto veci vo vzťahu k parlamentu, ale takisto vo vzťahu medzi komisiou a radou, aby na tom trvala, aby, na, aby to presadzovala a v prípade niektorých otázok, aby potom nebehala za radou, pretože rada sa vo svojej múdrosti na niečom uzniesla. V každom prípade toto sa týka aj otázky zvolenia vhodného právneho základu a ehm, e, s týmto máme tiež určité skúsenosti a preto očakávam, že komisia vo vzťahu e, nielen k parlamentu, ale aj vo vzťahu k rade bude e, konzistentná a dúfam, že komisia bude takisto nápomocná a pomôže nájsť politické riešenia tak, aby celá táto vec bola správneho hľadiska čistá, aby to stálo na čistom základe a aby sme neboli svedkami takého postupu, ktorý tu bol v minulosti. Ďakujem, Reimer, máš úplnú pravdu. Treba umiestniť problém do svojej dimenzii a potom budeme pokračovať v tejto diskusii aj pri tvojej správe. Teraz ešte Goran Ferm chce robiť poznámku. Ďakujem, pán predseda. Krátka poznámka nemáme problém s vytvorením rozpočtovej linky s uvedením PM. Toto je potrebné technické riešenie, ale toto neprejudikuje žiadnu diskusiu, ktorá by sa týkala toho, ako nájsť prostriedky, ako náhle e, bude potrebné uplatniť záruky. To je ďalšia otázka. Len na vyjasnenie. Ale e, tá rozpočtová linka s uvedením PM, tam s tým nemáme problém. Alors, mes chers collègues, euh, sous le bénéfice... Kolegovia, na základe vašich veľmi správnych poznámok. Navrhujem, ako hovoril spravodajca, aby sme blokovo politicky hlasovali k opravnému rozpočtu číslo 5 a číslo 7. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Dvaja sú proti. Kto sa zdržal? Nikto sa nezdržal. Ďakujem. Je to široká väčšina upresňujem, nemá to právnu hodnotu a samozrejme je to aj teda za tých okolností a tých upresnení, ktoré povedali predrečníci, ale je to významné posolstvo. Pred chvíľou ma Koreper pozval na pracovný obed a bude to pre mňa príležitosť, aby som v Korepere povedal niekoľko vecí, napríklad, už sme o tom včera hovorili, o rozpočtovom postupe pre rok 2011, a tiež o vytvorení tohto mechanizmu a samozrejme budem hovoriť aj o finančnom výhľade. Spravodajca je vo forme, ako vidím, a podpora a dôvera nášho výboru tu je stále. Tak by mohol povedať niečo o transferoch? Pán spravodajca, nech sa páči. Pôjdeme sa rýchlo, pozrieme na e, transfery. Áno, pán predseda. Ak som plne v obraze, je tu 1, 2, 3, 4, 5 návrhov. E, s vašim dovolením veľmi stručne zosumarizujem. Nemám nič proti 19, 23, 25. Tie nie sú kontroverzné a, tie sa podporuje. V skutočnosti to isté platí aj o 27, ale môžeme byť trošku e, nespokojní, pretože komisia neposkytuje vhodnú projekciu e, týchto e, payment appropriations, týchto platobných rozpočtových e, prostriedkov. A otázka je, či to nie je možné, pokiaľ ide o mobilizáciu týchto zdrojov, urobiť e, lepším spôsobom. Je to taký prípad, kedy hovoríme, áno, v poriadku, podporujeme to, a podpor, alebo podporíme to na poslednú chvíľu a ja som si istý, že my e, túto vetu e, povieme ešte niekoľkokrát, že posledná možnosť, posledná príležitosť, kedy je to možné podporiť ale v každom prípade dá sa aj o tomto návrhu uvažovať e, ako o tom, čo podporujeme. A 35 to je najnovší pozmeňovací návrh, e, urgentný, e, ktorý prišiel pred pár dňami. Je to 40 miliónov podpora a, a Palestíny a UNRV 2TVA. A je to naozaj urgentná žiadosť. Mali by sme byť flexibilní a konať urgentne taktiež. Takže uh, končím, pán predseda, a som pripravený e, dať hlasovať o všetkých piatich e, návrhoch na transfery ako unblock. If the other groups... Ak teda uh, nie sú námietky zo strany ďalších politických skupín. No, uh... Ďakujem, pán spravodajca. V Kobňus boli určité nepresnosti. Vy úsne ste dali správne čísla tých e, transferov 19, 23, 25 a 27. Tie máte v dokumentácii plus 35. Ako povedal spravodajca, je tam dodatočná pomoc e, palestínskej samozpráve a UNRVCA. A to je výsledkom vypočutia s pánom Fajadom včera po bede. Súhlasíme s tými číslami? E, spravodajca navrhuje, aby sme to hlasovali blokovo. Nie je niekto proti? Dobre, tak kto je za týchto 5 transferov? Ďakujem. Kto je proti? Traja, sú proti, zdržali sa. Nikto sa nezdržal. Ďakujem, gratulujem spravodajcovi. Dôvera výboru pre rozpočet sa prejavila Inge. Pán predseda, ospravedlňujem sa, ale pretože ide o transfery prevody, tak by som e, sa rada zmienila o jednom takomto transfere. Minule sme to odsúhlasili, išlo o štúdie to bola 16. A Našťastie my sme dostali odpoveď formou e, listu od generálneho riaditeľa pána Žvažána, ale teraz by som sa chcel ešte opýtať komisie e, na túto vec. Pamätáte sa, išlo nábytok IKEA a o 155 miliónov na štúdie do, v oblasti informačných technológií. Komisia nás informuje, že je to trošku inak a že to z toho zoznamu e, stiahuje. A preto počet štúdií e, by mal byť e, zredukovaný o zhruba 1500. A otázka spolahlivosti údajov je na mieste údajov, ktoré prichádzajú z komisie. Toto sú proste veľké rozdiely. Ako to máme vôbec e, chápať? E, vy ste niečo predložili, my sme to schválili, vy to teraz ťahnete naspäť. Takže toto je otázka, ktorá sa týka spolahlivosti údajov, ktoré e, poskytuje komisia. Či tieto údaje boli len tak vystrelené, či boli vôbec nejako preskúmané alebo overené. A potom je to otázka ak to eh, bolo, boli štúdie, ak sú zaučtované tieto položky štúdie v IT a vidíme, že sú chybne zaučtované, tak potom je asi nejaký problém. A potom z akých rozpočtových položiek eh, sa to financovalo. Ak je niečo rozpočtované ako štúdia a potom sa to ukáže ako nie, nie štúdia, tak je to eh, porušenie rozpočtového poriadku. Ja si myslím, že musíme tieto veci veľmi pozorne sledovať a budem rada, keď budem môcť položiť niekoľko otázok komisii. Správne, je to veľmi dobrá otázka. Komisia si to zaznamenala a poprosím, aby komisia odpovedala úsne alebo písomne po našej schôdzi, pretože máme veľmi nabitý program a veľmi málo času dnes. A ak nebudú uspokojivé odpovede komisie, tak potom tento bod zapíšeme na program do, na budúcu schôdzu. Láslo je spokojný, môže odísť na dovolenku, dobre pracoval Teraz sa obraciam na druhého spravodajcu, ktorý má tiež transfery, Vladimír Maňka. Máme tam e, viacero transferov. Nech sa páči, pán Maňka. Predseda, e, tu je tiež tých transferov viac, viac ako bolo uvedené v dokumente, ktorý nám prišiel, kvôli tomu, že sme na poslednom rokovaní sme povedali, že celý balík horizontálnej rezervy 5 ktorá bola určená na preklady, budeme riešiť dnes. V tejto oblasti e, ide o to, ak sa, ak sa kolegovia pamätajú, že sme vytvorili jednu horizontálnu rezervu 5 kvôli tomu, že dvor auditorov v roku 2006 zistil, že máme obrovské rezervy v medziinstitucionálnej spolupráci v oblasti prekladov a že väčšina inštitúcií, keď naplní svoj strop, to znamená, keď už nemajú kapacitu, tak sa automaticky obracia na externých prekladateľov bez toho, aby zistili, či nie sú voľné rezervy v rámci inštitúcií. Preto sme povedali, dajme 5 do rezervy a keď nám preukážu inštitúcie, že e, využívajú túto spoluprácu medzi inštitúciami, tak túto rezervu rozpustíme. Inštitúcie e, predložili E, informáciu a skutočne tá informácia preukazuje, že sa spolupráca v rámci inštitúcií podstatne zlepšila s tým, že vlastne sú tu aj rôzne nástroje, ktoré pomáhajú e, zvyšovať efektívnosť, napríklad Euramis, systém, ktorý e, pracuje už mnoho rokov a kde sa zbiera obrovská databáza, databáza jednotlivých slovných spojení slov, a, a vied, ktoré sa využívajú pri prekladoch. Ja odporúčam samozrejme, aby sme túto rezervu rozpustili, ale pri mojich rokovaniach s Európskym parlamentom som zistil e, jeden, jeden problém. A ten problém hovorí o tom, vy kolegovia určite viete, že v našej agende často máme rôzne transfery alebo rôzne, rôznu inú agendu, ktorá je preložená iba do jedného jazyka, napríklad angličtina alebo francúzština. Uh, ale stane sa to, že napríklad dnes odsúhlasíme niektoré dokumenty v jednom jazyku a oni sa o dva, o tri dní, o týždeň, o tri týždne preložia aj do ostatných jazykov a my ich už vôbec nepotrebujeme. A stane sa nám potom, že tú agendu, ktorú potrebujeme, tak nemáme ju preloženú do tých iných jazykov kvôli tomu, že niekto prekladá ex post dokumenty, ktoré už nepotrebujeme. A toto je problém, ktorý musíme riešiť a ja budem zvažovať, akým spôsobom ho riešiť. Buď to zakomponujeme ešte do rozpočtu na rok 2011, kde povieme, e, že akým spôsobom túto vec riešiť kvôli tomu, že to je skutočne strácame efektívnosť a nevyužívame naše kapacity. Toto je jeden obrovský problém. Ale aby som to uzatvoril, e, pán predseda, e, ja súhlasím s tým, aby sme rezervu 5 rozpustili a tá sa týka oblasti Európskeho parlamentu, ECOSOKu, e, výboru regiónov a samozrejme, ak bude Laslo e, súhlasiť, lebo sme spoločne dali do rezervy aj časť pre komisiu, tak aj oblasť komisiu, aby sme túto rezervu rozpustili. S tým, že budeme musieť do budúcnosti naozaj vyriešiť efektívnosť e, prekladov v oblasti parlamentu. Ďakujem a rád si počujem názory kolegov a pripomienky. Euh, monsieur le rapporteur Surian. pán spravodajca Surian, súhlasíte s návrhom pána Maňko, aby sme tú rezervu 5% rozpustili, ktorá sa aplikuje horizontálne a zároveň pre Európsku komisiu ECOSOC výbor regionov a zodpovedá to transferu 23 on je za to áno. Dobre, takže môžeme o tom hlasovať. Takže zrušiť túto horizontálnu rezervu, kto je za, proti, zdržali sa, ďakujem. Takže takto sa rozhodlo, je to schválené a ešte pán spravodajca Maňka má tri žiadosti o transfery 6, 7 pre parlament a 3 pre e, súdny dvor. Je to tak? Pán spravodajca, nech sa páči. Teda začneme presunom e, číslo 3 pre Európsky súdny dvor. Tu sa jedná o to, že e, z titulu zníženia počtu bankových prevodov a e, do krajín eurozóny Európsky súdny dvor ušetril 11 tisíc eur, ale túto čiastku potrebuje na pokrytie odmien advokátov, ktoré poskytujú právnu pomoc právnemu poradcovi pre administratívne záležitosti, kvôli tomu, že táto oblasť sa v minulosti odhadnúť nedala a je tu, e, tu sú, sú tu neusku, neukončené súdne spisy, e, ktorých e, počet je taký, že bude potrebovať túto čiastku 11 tisíc eur. Preto navrhujem a súhlasím s tým, aby sme aby sme s týmto transferom 11 tisíc eur pre Európsky súdny dvor súhlasili. Ďakujem. Ďakujem. Spravodajca nenavrhuje rokovať e, s Európskym súdnym dvorom, ale len teda e, to odsúhlasiť, aby sme mali pozitívny e, teda k tomuto transferu Dobre, tak budeme hlasovať e, o tomto transfere pre Európsky súdny dvor. Kto je za, proti? Zdržali sa? Dvaja sa zdržali. Ďakujem. Dva posledné transfery pre Európsky parlament 6 a 7. Pán spravodajca, mohli by sme možno o nich hlasovať spolu. Nech sa páči. Áno, môžeme, pán predseda, hlasovať o nich aj spolu. E, mal som včera rokovanie v oblasti e, transferu pre parlament C7. Jedná sa o informačné technológie, kde vlastne ešte keď sme zostávali rozpočet Európskeho parlamentu v októbri, tak e, Biro, v mene Bira som predložil e, ako, ako spravodajca e, čiastku e, 8 miliónov do rezervy na informačné technológie s tým, že ak e, sa pripraví v tej oblasti informačných technológií stratégia a Biro ju odsúhlasí, tak túto rezervu rozpustíme. E, Biro e, odsúhlasilo stratégiu a je tu návrh na rozpustenie rezervy z tých 8 miliónov 6 miliónov dnes. Ja si myslím, že boli naplnené podmienky, podmienky e, uloženia do rezervy a preto ju môžeme rozpustiť. E, ďalší transfer C6 sa týka E, čiastky 6,2 e, milióna eur. Ide vlastne o uvoľnenie e, financií na platy pre zamestnancov a pre dočasný personál. Takisto to odporúčam odsúhlasiť. Ďakujem. Ešte ak by boli nejaké otázky, tak sú tu zastupcovia parlamentu a oblasti informačných technológií môžu podať vysvetlenie, ak by si niekto želal k tomuto. Ďakujem. D'accord, je vous remercie. Ďakujem. Nie sú žiadne otázky, tak môžeme hlasovať o oboch transferoch spolu, áno? V poriadku. Takže navrhujeme, teda hlasujeme o návrhu spravodajcu blokovo, kto je za tieto dva transfery, kto je proti, zdržali sa, nikto sa nezdržal, dvaja boli proti, takže takto je to rozhodnuté. Myslím, že sme prešli všetky transfery a navrhujem, aby sme išli k hlasovaniu. Je to bod 25 nášho programu Politika v oblasti budov pre všetky európske inštitúcie, ako viete, a už ste aj na to zvyknutí. 579 odsek 3 Vždy, keď má nejaká európska inštitúcia e, chce nakúpiť e, alebo nadobudnúť nejakú budovu, tak e, musíme sa vyjadriť k tomu, či sa vypracuje stanovisko alebo nie. To je tá prvá fáza. Pani Holmajer nám vysvetlí k jednému Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu, pre prevenciu a kontrolu chorob v Štokholme, tak je tu zámer nakúpiť. Tá otázka je, že či je toho názoru, že je to zaujímavé, alebo teda či je tu problém a budeme to musieť analyzovať. Ja navrhujem, aby sme niekoľkými vetami zrezumovali, že čo vlastne chce povedať. Ak si želá, aby sme sa zaujímali o tento návrh alebo tento projekt, tak potom budeme robiť hĺbkovú diskusiu na budúcej schôdzi. Dodávam a hovorím to vopred, aj pre zápisnicu, aj pre konkrétnu inštitúciu. Postup v zmysle článku 179 nás nutí do veľmi prísnych termínov ktorú, ktoré ale nebudeme môcť rešpektovať do nášho budúceho stretnutia, ale je tam taký džentlmenský dohovor, že letné obdobie je neutralizované. Takže tie termíny podľa rokovacieho poriadku, tak s výnimkou tých letných prázdnin, ako tam sa príjma táto výnimka. A teraz dávam slovo Monike, našej spravodajkyni, po týchto poznámkach. Vážený pán predseda, ďakujem vám za veľmi precízny úvod do eh, tejto problematiky. My tu hovoríme o priestoroch ECDC, eh, e Európskeho centra pre prevenciu eh, chorôb, pre prevenciu a kontrolu chorôb. Je to jedna z agentúr vytvorených v roku 2005 a od tej doby začala táto agentúra e, svoju činnosť a začala rásť. A je tu otázka súvisiaca s rozličnými agentúrami, ktoré vznikajú, ktoré rastú a my nemáme žiadne páky, ktorými spôsob, akým spôsobom by sme mohli jednoducho um, mať nejaký vplyv na, um, na tento, e, túto expanziu. V roku 2011 sa uvažuje o vytvorení 400 um, e, nových pracovných miest v rámci týchto agentúr a je tu otázka potom aj rozširovania budov. V tomto prípade e, je to budova, ktorá je lokalizovaná blízko Štokholmskej univerzity. E, jedna možnosť je rozšírenie existujúcej budovy. E, Prenajímateľ je Akademická HUS. To je vlastne švédska organizácia. A myšlienkou je, že tá prístavba sa prepojí cez sklennú strechu a sklenné koridory na existujúcu e, budovu. E, v roku 2007 sa začalo prenájomom e, dvoch budov a od roku 2008 došlo k uzatvoreniu ďalšieho, ďalšej e, nájomnej zmluvy na ďalšiu časť budovy, bez toho, aby nejakým spôsobom e, parlament do toho niečo e, mohol povedať. A teraz sme sa ocitli, tak povediac, v dileme. Ak by sme mali teraz schváliť ten plán na prístavbu novej budovy, tak a potom sa e, budeme zavezovať, e, alebo zaviažeme platiť ďalších 8 rokov e, prenájom. Um, takže problém je, že ak uh, dáme súhlas s týmto návrhom, tak vlastne budeme exponovať tento rozpočet uh, tak, že uh, bude ešte 8 rokov platiť tá nájomná zmluva a bude sa musieť platiť nájom počas 8 rokov. Ťažko eh, povedať, ktoré riešenie je eh, dobré my sme o tomto hovorili už aj vo vzťahu k iným agentúram a je toto zásadne neakceptovateľné, aby sme boli vtlačení do pozície, kde e, nemáme možnosť rozhodnúť inak, než tak, že e, z tohto rozpočtu bude ďalších 8 rokov e, vychádzať, budú vychádzať prostriedky na nájom. Keď sa pozriete na konkrétne výšky čiastok v roku 2009, to bolo 1,6 miliónov, to je ročný náklad. Hovoríme tu o 197 eurách na, štvorcových, e, na metr štvorcový, je tam asi 1800 metrov štvorcových a momentálne 279 e, pracovníkov e, v tejto agentúre. Ako som povedala, tá nájemná zmluva bude plynúť ďalšie roky a v prípade, že nebude vypovedaná k určitému termínu, tak sa automaticky obnovuje o ďalšie 3 roky. Um, jeden zo spôsobov je um, mať dočasné budovy, niečo ako proste bunky, prenosné bunky, ale toto nie je e, zrejme e, optimálne riešenie, napriek tomu, že bolo už uh, uh, použité a mať ich tam dovtedy, kým nebude uh, postavená tá, tá prístavba. A samozrejme, uh, a, my eh, eh, to hovoríme o situácii, ktorá eh, vlastne nastane v roku 2015. Tá dobrá vec na tom návrhu novej budovy, alebo tej novej prístavby tej budovy, je to, že nebudeme mať tri nájomné zmluvy, ale CDC e bude, tak povediať, spod jednou strechou a ušetrí sa tým aj priestor, alebo teda tá plocha, ktorá je eh, prenajímaná eh, eh, priemerný náklad na nájom by dosiahol 236 eur na meter štvorcový v porovnaní s 179 eurami na meter štvorcový. A hovoríme tu o vlastne e, rozšírenie počtu pracovníkov zo súčasných e, menej ako 200 na zhruba 400 e, v roku 2014. Je tu ešte jeden ďalší problém a to, že agentúra sama platí 1500 e, až 2500 e, švédských korún. Ja mám teraz e, tieto údaje za švorcový meter. A toto, to, pardon, toto je priemer v danej lokalite vo Švédsku, koľko stojí meter štvorcový nájmu a, a, plochy. Takže keď sa pozrieme na tie úrovni CDC, tak vidíme, že CDC platí na nájomné v tej najvyššej úrovni tohto trhového rozpetia to, do tohto celého procesu je zapojená aj CB Richard Ellis, to je veľká realitná agentúra, medzinárodná realitná agentúra. A táto agentúra nás informovala, že e, to nájomné, výška nájmu je nad úrovňou e, porovnateľných e, prenajatých priestorov v danej lokalite vo Švédsku. Preto sa na to musíme pozerať veľmi kriticky a myslím si, že, a teraz hovorím o agentúrach e, všeobecne, e, ja e, do septembra vypracujem posudok alebo stanovisko, a, a, ktoré sa bude týkať agentúr všeobecne, ale v tomto prípade aj ECDC konkrétne aby sme vyslali e, Európskej komisii jasné posolstvo, že jednoducho e, existuje tu nejaký problém. Problém e, s obstarávaním, problém s dojednávaním výšky nájmu eh, zvyčajne eh, ten nájom, keďže eh, nájomcom je komisia alebo agentúra komisie, je automaticky považovaný alebo posunutý do tej najvyššej skupiny. Ehm, samozrejme, tá budova je kvalitná, ale ale napriek tomu výška nájmu je ehm, nad E, trhový priemer. A chcem e, tu hovoriť v tom mojom stanovisku o nekoordinovanom prístupe e, voči takýmto obstarávaniam budov a, a tieto podrobné informácie budú k dispozícii v septembri. Ďakujem veľmi pekne za tieto presné informácie. Ani Jensen má otázku. Nie, nekladiem otázku. Ja podporujem spravodajkyňu. Myslím si, že urobila dobrú prácu a ona vlastne zostavila dotazník, ktorý je podľa mňa veľmi dobrá vec, pretože ľudia budú vedieť, s čím sa budú potýkať. A ako povedala, to, to nie je otázka tejto konkrétnej, teda je to otázka tejto konkrétnej agendúry, ale otázka princípu. A, a myslím si, že a, situácia je podobná aj inde, tak ako v Štokholme. A a súhlasím so spravodajkyňou, že tieto prípady uh, proste a, e, E, vystávajú e, z času na čas a mali by sme z toho urobiť principiálnu záležitosť, teda stanovisko e, k tomuto problému, ale mali by sme formulovať nejaké základné princípy, na ktorých budeme pracovať v rámci výboru, medziinstitucionálneho výboru, pretože to sa týka využitia budov ako takých, eh, nielen agentúr. Ďakujem. Pán Bokroš. Veľmi stručne, pretože ja plne podporujem tak Moniku Holmajer ako aj Ann Jensen. Kedykoľvek sa zaoberáme otázkou budov, narazíme na, na veci, ktoré nie sú v poriadku. Tieto veci sa nerobia transparentne, absolútne sa nerobia transparentne. Je tu niekoľko, viac než niekoľko zádrhelov a a jednoducho prostriedky Európskej únie nie sú vynakladané efektívnym spôsobom a mali by sme raz a navždy sa rozhodnúť, že sa vydáme e, cestou, ktorú navrhuje spravodajkyňa a berúc do úvahy skutočnosť, že tu hovoríme o e, nesmierne e, veľkom množstve prostriedkov, e, ak e, nie sú vynaložené múdro a efektívne, tak budeme politicky za toto zodpovední. Merci, monsieur Bokros. Ďakujem, pán Bokroš. Áno, náš spravodajca má pravdu a okrem špecifických prípadov tejto agentúry Mali by sme si položiť aj ten všeobecný problém, tak ako to pripomenula Ann e, k tejto otázke agentúr. Vždy, keď spomíname problémy prevencie chorôb, tak sa nachádzame v ťažkej situácii, pretože je čím ďalej tým viac chorôb a povedia vám, že potrebujeme viacej financií alebo hovoria, že je čím ďalej tým menej chorôb a to ukazuje, že je to účinné a preto potrebujeme viacej peňazí. V Paríži na Champs-Élysées pred niekoľkými rokmi jeden humorista predával taký biely prášok na ulici a hovorí, že je to prach na odstrašenie slonov a ľudia chodili, ale na čo? Toto je dobre, však my tu slonov nemáte, však tu slony vôbec nie sú. A ten komik im hovorí, vidíte, aké je to účinné, tak mi to trochu pripomína túto situáciu. Tak eh, a keď vidíme takúto situáciu, dobre, tak spravodajkyňa navrhuje, aby sme urobili stanovisko a my ideme hlasovať za to, kto súhlasí s týmto návrhom, aby sme vypracovali stanovisko. Kto je proti? Zdržali sa? No, takže pani Holmajrová bude mať stanovisko. A teraz máme ešte pred koncom, pred Reimerom Bögem, tak máme malú správu pána Kalfiho. Ide o právny základ pre, pre banány je, tam, je to tiež dosť súrna otázka. Na 13. septembra o tom musíme hlasovať, tak e, ďakujem Ivajlovi Kalfinovi, aby nám rýchlo tento návrh predniesol. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ide o nariadenie, o zmenu legislatívy, ktorá sa týka krajín, kde sa pestujú a vyvážajú banány sú tu dve veci, ktoré by som vám rád predložil na zváženie. Prvou sú argumenty, a myslím, že veľmi dobré, pre prijatie takéhoto rozhodnutia, pretože EÚ má za sebou dlhú históriu podpory krajín, kde sa dorábajú banány a vyvážajú z nich v AKT. A iné krajiny pomáhajú tiež VTO v tejto veci a žiadajú o pomoc od VTO, finančnú pomoc. Lenže znova sa hovorí, že tu ide niečo, čo sa týka doložky najvyšších výhod a že sa to s ňou kríži, bije. Že EÚ e, porušuje princíp a že iba tie krajiny, ktoré majú doložku najvyšších výhod, môžu mať tieto, túto pomoc a nie iné. Preto keďže už mnohé roky sa ide istá snaha o zmenenia profilu tohto sektora. Treba politické rozhodnutie, či pokračovať s takouto podporou alebo nie. Navrhujem, aby sme veľmi jasne sa vyjadrili k tejto veci, pretože rozhodnutie VTO je jedna vec, ale my musíme nájsť spôsob, ako naďalej podporovať krajiny, ktoré pestujú a vyvážajú banány. Návrh z komisie a rady, ako financovať túto aktivitu. Existuje. Rada odmieta a toto je rozhodnutie na nasledujúce tri roky do roku 2013. Rada hovorí o 150 miliónoch, lenže rada odmieta využitie nástroja flexibility na takúto pomoc. Tento mechanizmus nechce Komisia navrhuje kombináciu medzi presunom prostriedkov, použitím rezerv a aktivovaním nástroja flexibility. Opäť posledná časť ich návrhu protirečí návrhu rady. Musíme sa vyjadriť k spôsobu, akým riešiť tento problém. Máme dve možnosti. Prvá, ak je to možné vyhnúť sa aktivovaniu nástroju flexibility. Lenže potom bude komisia musieť navrhnúť čosi v bežnom rozpočte, čo by financovalo túto pomoc a takto podporiť VTO, ale takto to asi nejde. Komisia navrhuje, aby sme pokračovali s financovaním mimo bežné rozpočtov, bežného rozpočtového postupu. To znamená, že v rozpočte nebudú vyčlenené rozpočtové prostriedky priamo tomto prípade môžeme použiť nariadenia o fle- mechanizme flexibility. Tento treba použiť, pretože problémy s banánmi sa dajú považovať za neočakávané opatrenia, že treba potrebu splniť pre neočakované opatrenia. Rozhodnutia rady však sú nemenné, sú proti aktivovaniu nástroja flexibility. Podľa mňa by sme mali poslať späť komisii tento jej návrh, aby ho skoncipovala inak a aby inak distribuovala zdroje financovania, inak ich rozložila. Treba zvážiť, či sa táto udalosť s banánmi naozaj stala neočakávanie. Ak sa stala, tak by sa mal aktivovať mechanizmus flexibility a nemali by sa presúvať fondy Nemali by sa využívať rezervy, ktoré sú už aj tak dosť malé, aby sme z nich ešte čerpali navyše. Viem, že rada nebude najšťastnejšia pri príjmaní takéhoto čohosi, ale podľa mňa by to bolo najkonzistentnejšie, čo sa týka názorov parlamentu, lebo my vychádzame z princípu, že ak je nejaká udalosť, na ktorú sa nemyslelo v bežnom rozpočtovom postupe, tak treba aktivovať iné mechanizmy. Ak sa myslelo na túto udalosť už vopred, je na ňu vyčlenené niečo v rozpočte. Treba rokovať s radou o tejto veci, aby sme sa viac dozvedeli o tom, ako mieni rozložiť finančné prostriedky, ktoré by sa mali vynaložiť na túto potrebu. Komisia by sa mala vyjadriť čo najskôr, pretože polovica tejto sumy, ktorá sa má použiť na pomoc krajinám AKT, ktoré pestujú a vyvážajú banány, sa musí toto rozhodnutie prijať tento rok. Ak to tak nebude, tak môžeme naozaj spochybniť celý tento systém, či vôbec pomáhame týmto krajinám alebo nie. Rokovali sme o tom spolu s Láslom Šurianom a s Reimerom Begem treba prijať dve rozhodnutia k tejto veci s bananmi a náš návrh by mal byť v súlade s súhrnom jednou vetou. Navrhujem, aby sme požiadali komisiu, aby nám dala nový návrh, kde bude väčšia vyvaženosť a kde zohľadní to, že mechanizmus flexibility by sa mal použiť radšej ako presun finančných prostriedkov a nech nám špecifikujú, ako to presne chcú riešiť. Ďakujem za slovo. Ďakujem, hovorí predseda, pán Lamasur. Hovoríme tu o banánoch a už sme o nich hovorili dosť dlho pri všelijakých príležitostiach a myslím si, že sa na to dá pozerať z rôznych úhlov pohľadu pri trialógu sme v opozícii voči rade a komisia je niekde v strede názorovo. Pôvodne parlament chcel 100% financovať túto vec z nástroja flexibility a rada 100% z presunu prostriedkov. A komisia sa snaží nájsť nejakú zlatú strednú cestu medzi týmito dvoma extrémnymi názormi. Uvidíme, či predloží e, nejaký férový názor. Ešte stále sa naťahujeme, ako už povedal spravodajca, ale spravodajca povedal aj to, že potrebujeme dospieť k rozhodnutiu rýchlo. Musíme pamätať aj na také krajiny, ktoré majú užitok z tejto pomoci. Tam sa podporuje príroda, treba naozaj zohľadniť výšku súm, treba zohľadniť harmonogramy, Nehráme o čas, vôbec nie, len sa snažíme čo najviac sa zoznámiť s vecou, aby sme našli čo najpriateľnejší spôsob financovania. Súhlasím s vami, hovorí ďalšia rečnička, pretože naozaj je to urgentná záležitosť, je to banány. Potrebujeme na to nástroj, aby sme to mohli vyriešiť. Takže nie som proti tomuto nástroju, Pani Jensen ďalej pokračuje. Súhlasím s názorom pána Kalfina, že musíme postupovať ďalej. Je naozaj nepriateľné, že to nie je v rozpočte. A ak to teda nie je v rozpočte, treba aktivovať nástroje flexibility. Komisia sa vždy snaží nájsť transfery, nejaké pilotné projekty, ktorým sa veznú peniaze a my tu máme niekoľko takýchto prípravných programov, technologické záležitosti alebo iné konkrétne programy, napríklad v medicíne alebo v iných humanitných vedách. Odtiaľ chcú presunúť prostriedky. Ale ja som si všimla, že často veľké sumy sa navrhujú presunúť z cukru, z protokolu pre cukor, Takže dáme peniaze krajinám, aby dorábali cukor, pretože nemajú kvóty, lebo sa liberalizoval trh. A toto je trošku podobné. Ako keby sme mali podobný program, ako máme pre cukrový protokol, teraz budeme mať banánový. Naozaj sa čudujem. Prečo to takto vyzerá? Prečo nemôžeme takto minúť prostriedky? Ja podporujem to, čo povedal pán Kalfin, ale ja by som chcela vedieť, čo sa deje s tými peniazmi, čo sme odsúhlasili na cukor. Prečo sa nevyužili? Prečo je možné ich presunúť? Áno, komisia by nám to mohla objasniť. Ale ešte predtým, pán Bokroš, hovorí pán predseda. Myslím si, že tento problém je ešte hlbší. Ivajlo Kalfin spomenul, že VTO sa už jasne rozhodla, že tento typ pomoci Pôvodne to bola pomoc pre krajiny AKT, buď bývala britská alebo francúzske kolónie, nie španielské, napríklad Ekvador tam nepatrí. Takže je tu naozaj e, znevýhodnenie. Niektoré krajiny majú osoch z tejto pomoci, iné nie. Takže zásada je nepresúvať hore-dolu peniaze, skôr naozaj rozhodnúť múdro, ako ich redistribuovať. A potom to celé už skončiť túto vec. Ak je krajina, ktorá potrebuje pomoc, či už ide o banány alebo o čokoľvek iné, musíme sa rozhodnúť, že áno, potrebuje a individuálne posúdiť, či potrebuje pomoc. Či to je cukor, rýža, banány, čokoľvek. Potreba pomoci rozhoduje. Tým vyriešime dva problémy naraz. Jeden problém je zdroj, z ktorého použijeme finančné prostriedky, a druhý problém je, že budeme v súlade s pravidlami VTO. Ďakujem, kolega, hovorí pán predseda. Musíme vziať na zreteľ aj spomínanú dohodu. Nemôžeme ohovoriť, či ich akceptujeme alebo nie. Tá dohoda existuje. Pán Gerens hovorí, ďakujem, pán predseda ak sa opakujem, alebo ak opakujem niečo, čo tu už bolo povedané, ale bol som vo výbore AFET, musel som tam uviezť jednu správu, tak som tu nemohol byť. Ako ste povedali, tak musíme sa k tomu rozhodnúť, či to vezmeme alebo necháme. A sú tam dve dohody. Obchodná dohoda, ktorá je v konfliktnej situácii a tieto problémy by sa mali e, vyriešiť pred e, E, o stanovizňou súdnych alebo úpravy sporov v rámci VTO? Alebo ísť tým, e, teda to by bolo najrozumnejšie riešenie, a, ale v takom prípade by tribunál alebo súd robil politiku so politikou. Tá prvá hypotéza, hypotéza je v každom prípade tá najlepšia. Pokiaľ ide o samotnú dohodu, je jasné, že zníženie dovozného cla pre banány, ktoré nie sú z krajín AKT, e, bude samozrejme vplývať na producentov banánov AKT. Tá cena na tonu banánov, hlavne tých latinskoamerických, ja sa ospravedlňujem, spravodajca nám to už predstavil. Keby ste nám len mohli povedať váš názor, veľmi by nám to pomohlo. Tak dvomi slovami. Som za DC aj nástroj spravodajcov a tam ide o kompenzáciu e, pre krajiny, ktoré sú nejakým spôsobom postihnuté touto novou dohodou. Ide o 180 miliónov. Tieto sa rozdelia medzi 4 krajiny a podľa rôznych formúl a to na základe toho, že tieto krajiny nemajú rovnakú absorpčnú schopnosť, tak e, buď treba urobiť dohody nejaké sektorového, sektorovej e, rozpočtovej podpory. A malo by to byť buď projektami alebo programami, Urobili sme niekoľko poznámok, objednali sme štúdiu o itinerári banánov, pretože sme chceli vedieť, že kto čo zarobí od produkcie, od pestovania, od producenta banána až po tú dopravu. A je zaujímavé, že výrobcovia alebo tí, ktorí pestujú banány v AKT, tak dostanú len 1,5% z tej ceny Takže okrem e, tohto aspektu e, tých 180 miliónov na 4 roky, tak ide aj o problém rozdelenia peňazí v celom tom výrobnom cykle. A preto sme boli toho názoru, že je potrebná diskusia v rámci banánového sektora aby, aby sa prijali kompenzačné opatrenia, ktoré by nešli z európskeho rozpočtu, ale v prospech e, týchto pestovateľov banánov. Ďalší významný aspekt, aby sme brali do úvahy historické obdobie týchto kompenzácií, aby to nebolo dlhé obdobie, aby sme boli blízko reality A tiež máme tie isté obavy, že treba ísť veľmi rýchlo, pretože potrebujem potrebujeme rýchlu odpoveď, ale zároveň potrebujeme obraňovať naše princípy, hlavne v oblasti monitoringu, a európsky rozpočet musí ísť týmto smerom, aby sme uspokojili aj krajiny AKT. To je podstata. Ďakujem. Posledný rečník, Laslo Surian, nech sa páči. Vážený pán predseda, myslím, že tu sedíme vo výbore pre rozpočet. Hlavnou prácou nášho výboru je nájsť riešenie nejakého problému. Doteraz sme robili čo? Politické posolstvá Nikto nepredpokladal, že budeme schopní byť odfinancovať kompletne tieto banány z nástroja flexibility. Napriek tomu, že ja som chcel 100% financovanie z nástroja flexibility, musím povedať, že toto je skôr protinázor voči rade, než nejaká realita, lebo rada je proti flexibilite úplne. Ako ste povedali, komisia je niekde medzi nami a radou, ale jasne sa tu povedalo, že komisia sa snaží presúvať položky. A to je neakceptovateľné, z akých položiek oni chcú presunúť chýbajúce zdroje na banány. A myslím si, že aj podiel z nástroja flexibility bol príliš nízky. To, čo navrhovala komisia. Čo môžeme urobiť v tejto situácii? Základný problém je, že máme tzv. dohodu, medziinštitucionálnu dohodu, ktorá bola uzavretá bez toho, že by sa informovali alebo zapojili do tejto dohody rozpočtové orgány. A teraz to musíme vyriešiť. Musíme to, to vyriešiť na dlhodobej báze, nie sa stále vrácať k tým istým detailom. Je zvykom komisie niečo iniciovať zrazu, bez toho, že by sa na to, čo iniciuje, pridelili náležité rozpočtové prostriedky. Takéto konanie je nepriateľné. Tu len produkujeme nejaké zvuky, nejaké správne slovička, ktoré vysielame, ale mali by sme sa už presunúť za túto fázu. Dúfam, že tu je komisia, že tu je zástupca e, a počúva, pretože ak komisár počas trialógu spomenie nejakú dohodu. Ja som vtedy bol proti a musel som byť, lebo základný princíp je dohodnúť sa na všetkom alebo na ničom. A pán komisár Levandovský navrhol, aby sme sa dohodli iba na časti, ktorá nesúvisí s financovaním, len na presunoch ako takých. A potom, že vraj príde neskorší návrh od nich na zvyšok dohody. Počas trialógu som nemal právomoc na prijatie takéhoto návrhu zo strany komisie, ale ak nemáme manevrovací priestor ani na rokovania v nasledujúcich mesiacoch, môj návrh je prijať predbežné riešenie. Nehovoriť o celkovej sume 75 miliónov, ale iba o nejakej jej rozumnej časti. A teda a vyhnúť sa takým veciam, ktoré sú mimoriadne palčivé a citlivé. Keby sme podporili tento prístup, tak by sme aspoň e, dali najavo, že máme akúsi dobrú vôľu, že sa nepohrávame s nimi, že nehráme na čas a že naozaj súcitíme s krajinami, ktorých sa to týka. Pretože v praxi, keby sme toto neurobili, všetko by stálo. Takže potrebujeme demonstrovať našu dobrú vôľu. A aby sme mali vhodný e, návrh, ja ako spravodajca za rozpočet by som nebol proti tomuto námetu, pretože právny základ sa bude vyvíjať, ako sa už povedalo, a to bude tiež prejavom dobrej vôle zo strany parlamentu, že by sme takýto námet prijali. Je to naozaj smiešné a treba veľmi jasne sa vyjadriť, ako môžeme mať medziinštitucionálnu dohodu bez toho, že by existoval právny základ pre túto dohodu. Veď to ničí imič Európskej únie. Majú dohodu o vzťahoch medzi inštitúciami a zrazu niečo sa dohodne a potom sa to nedá zaplatiť. Takže takáto situácia, ktorá je pre nás naozaj hambou, treba tejto situácii zabraniť. A ak som e, dobre informovaný, 75 miliónov je len časť celej dohody a ak do konca roku sa nedohodneme a táto zmluva sa nedodrží, kto bude ten vinník? Ja som si istý, že my, rozpočtový výbor, nebudeme vynikom. My sme nevytvorili takúto nešťastnú situáciu, ale my máme tiež istý priestor, manevrovací priestor a v ňom je hlavným nástrojom nástroj flexibility. A my môžeme byť prúžní sami, ak sa nedotknú tých položiek pri presunoch, ktoré sú mimoriadne dôležité a majú prioritu pre parlament. Iba vtedy môžeme byť ústretoví. Môžeme trošku prejaviť ústretovosť, ale doteraz boli naozaj veci tlačené na silu, boli sme zahnaní do kuta a pre nás je takéto správanie sa komisie nepriateľné, preto sa takto vyjadrujem. Ďakujem poriadku. Ďakujem druhému spravodajcovi. Všetci sme si v tejto sále vypočuli aj vrátanie iných e, inštitúcií zastupcov, aká je situácia. Navrhujem, aby sme túto významnú tému takto nechali. Oboznámili ste sa s písomnou správou aj s komentármi spravodajcov. Termín na pozmenujúce návrh je 15. júl na obed a naše stanovisko by sme mali schvalovať 13. septembra, samozrejme za podmienky toho vývoja uvidíme, čo sa stane. A tiež závisí od toho, že čo chceme povedať, čo navrhne spravodajca a ako povedal Laslo Surian, to, čo naznačil v trialógu komisár pre rozpočet, je možné, že Európska komisia príde s novým návrhom a potom budeme pracovať na základe, ktorý je priateľnejší pri, pre nás. Môžeme to tu takto ukončiť, pán spravodajca? No. No a na záver som si nechal apoteózu ešte pred letnou dovolenkou. Máme tu Reimera Bergeho. Reimer nám predstaví všetky ostatné body programu, ktoré sme nechali a tie sú jedny z najvýznamnejších a budeme o nich diskutovať a potom príde minister Vatle finančná, finančné perspektívy, Lisabonský balíček, e, priebežný prehľad, e, revízia rozpočtu, všetko, nech sa páči, Reimer, je v tvojej režii. Ja, vielen Dank. Ich kann es eigentlich uh, äh, heute... Áno, ďakujem pekne. Äh, e, vlastne to môžem äh, pomerne skrátiť, pretože nejde o nič iné, než uh, nie, o, o niečo, čo sme sa, na čom sme sa uzhodli. Je to dohodnutý postup v rámci tohto výboru. A už sme viedli e, diskusie med teraz komisiou a e, s radou. E, to je ten prieskum v polčase a to je to, o čom sme vlastne diskutovali na junovej plenárke v Štrasburgu. Máme tu návrh predbežnej správy. Musím priznať, že Pôvodne som chcel dať túto správu k dispozícii všetkým v piatok, ale niekedy, ak to tak býva v tomto parlamente, um, a, a, e, veci sa nevyvinú tak, ako a, e, človek plánuje, niečo mi prišlo a, e, a, do cesty a, a je to vlastne článok 81 odsek 3 a uvedomil som si, že existujú určité a, a, pravidlá, ktoré musí spravodajca zohľadniť. A trošku ma zarazil tento, e, tento postup a preto som to nejak nestihol e, v piatok. E, ja som mal možnosť hovoriť o tomto s kolegami z výborov, zisťoval som, aké sú názory politických skupín, dozvedel som sa veľmi veľa zaujímavých informácií a podnetov a, a potom v takom chvate e, sme urobili určité prispôsobenia, museli sme dbať e, aj na to, aby e, pracujúc pod takýmto tlakom, aby sme nesmenili ten formát, ktorý je administratívne stanovený. Museli sme hľadať e, tie správne formulácie, museli sme dbať na to, aby e, sme nespôsobili viac chaosu než e, v poriadku. Takže ospravedlňujem sa, že sa to trošku preťahlo. Bolo to naozaj čisto z formálnej stránky. Úmysel tam nebol museli sme proste niektoré pravidlá dodržiavať. Na druhej strane, pán predseda, nerád e, sa nechávam e, e, nútiť do nejakého formátu, nejakej formy a myslím si, že všetky tieto veci by sme mali robiť veľmi uvážlivo. A hlavne keď hovoríme o tých formálnych náležitostiach danej e, správy. Môže sa totiž to stať, že niekto správu dá do štruktúry, ktorá zodpovedá jeho pohľadu na vec, ale Eh, nemusí počítať eh, práve s tým politickým posolstvom, ktoré eh, to vyšle. Jednoducho, chcem ti povedať, vlastne, ako tu vyzerajú niektoré interné predpisy. Sú podľa mňa príliš ťažkopádne a rigidné. Toto je vec, ktorá je vecou aj sekretariátu, nielen výboru a myslím si, že v budúcnosti budeme schopní dospieť k o mnoho modernejším alebo flexibilnejším predpisom z hľadiska formálnej stránky. E, e, aby diskusia nebola na úkor formy, jednoducho e, považoval som za potrebné o tomto hovoriť. Bolo jednoducho pre mňa prekvapením tú správu, ktorú som dostal na začiatku, forma, v aké bola predložená. Nie celkom som sa s ňou stotožnil a máme e, možnosť porávať do 21. E, pozmeňovacie návrhy a 13. septembra e, to bude na plenárke. nie sme si úplne istí, čo sa udeje na rade, aké bude stanovisko rady, či sa podarí v rámci belgického predsedníctva viesť intenzívne rozhovory a vyjednávania, alebo či rada mm, sa nepoučí z, z toho postupu, ktorý sme zažili v prípade SWIFT. A samozrejme, existuje tu medziinštitucionálna dohoda a, a, na základe Lisabonskej zmluvy a na základe súhlasu všetkých zúčastnených komisie, rady a parlamentu. A, a, a, z nášho pohľadu je to a, a, vec politická, nie len e, záležitosť e, technická. A samozrejme, keďže je to vec politická, tak je tu potrebný súhlas parlamentu kvalifikovanou väčšinou. A preto vzhľadom na to, že tu zatiaľ e, nedošlo k pokroku vo vyjednávaniach, e, by som chcel e, povedať nasledovné. Keď sa formulovala táto predbežná správa, tak e, ma napadla jedna myšlienka. Chcel som eh, stručne popísať eh, jadro posolstva, ktoré má parlament vyslať voči rade a komisii. To je ten prvý krok. Ten druhý krok príde na začiatku septembra, e, pretože chcem ešte zostaviť taký pracovný dokument, na základe ktorého by sme mohli e, rokovať tu na pôde výboru. A potom samozrejme posúdime návrhy komisie k rozpočtu a viacročnému finančnému rámcu a následne by sme mohli tieto návrhy obohatiť pozmeňovacími návrhmi. Chceli by sme jasne povedať, ako my z pohľadu rozpočtového výboru e, nahliadame na prebiehajúce vyjednávania, rozhovory a ak ako očakávame, že budú vyzerať návrhy komisie. A preto by som mal nasledovnú prozbu. Keď sa pozrieme na to, koľko prostriedkov máme dať e, na vonkajšiu službu, e, e, vystane tu otázka toho, aké e, budú potrebné dodatočné prostriedky v rámci nástroja flexibility, okrem toho, čo tam už je e, dnes. A samozrejme to súvisí s ambíciou e, toho, čo chceme dosiahnuť do roku 2013. Musíme sa zaoberať spolahlivosťou odhadu nákladov. A takisto to súvisí s vytváraním rezerv voči tým 0,03% a potom samozrejme je tu otázka kvalifikovanej alebo absencie kvalifikovanej väčšiny pri rozhodovaní. ja tu hovorím o e, využívaní určitých e, postupov, ktoré právna služba označila e, za už nevyužiteľné. A to znamená, v druhom kroku by mali byť naše pozmeňovacie návrhy, ktoré naznačia našu líniu. A bolo by asi predčasné hovoriť viac o tomto postupe teraz, ale chcel by som sa ešte zmeniť o niečom, o čom sme diskutovali v predchádzajúcom bode, to je tá racionalizácia alebo zjednodušenie postupov voči, e, teda to je to, čo povedal pán Šurian, Šorian uh, a otázka toho, čo robí e, komisia, ako postupuje komisia. Viem si predstaviť, že aj v tomto smere by sme e, mohli lepšie spolupracovať e, v budúcnosti, pretože tieto skúsenosti nám jasne ukazujú, že e, tak ako to prebiehalo doposiaľ, to už jednoducho nie je možné. To, čo komisia robila posledné týždne, jednoducho to sa nesmie v budúcnosti opakovať a v mojom texte som sa zameral na to, aby sme ešte raz jasne v jednotlivých položkách identifikovali to, čo považujeme za absolútne nevyhnutné, čeliac novým výzvam. A keď si uvedomíme aktuálnu ekonomickú e, situáciu, tak e, samozrejme je nevyhnutná revízia finančného rámca a my očakávame, pokiaľ ide o medziinštitucionálnu spoluprácu, viac zo strany komisie a rady. Potom e, sa v texte objavuje informácia o tom, že Európska únia sa musí vybaviť dostatočnými finančnými prostriedkami, a pretože nie je e, priateľné, aby sme sa zaoberali alternatívami e, e, voči rozpočtovej disciplíne, e, pretože členské štáty jednoducho obchádzajú princípy rozpočtovej disciplíny vlastnými národnými príspevkami alebo podsúvahovými rôznymi nástrojmi alebo inými aktivitami, ktoré môžu narušiť komunitárnu rozpočtovú disciplínu alebo fiskálnu disciplínu. Toto je vec, ktorá už teraz je problémom a týka sa to e, projektov, ktoré je potrebné rozpočtovo riešiť. A samozrejme o tomto musíme hovoriť aj v rámci e, viacročného finančného plánu. A preto je dôležité, aby sme sa k tomu vyjadrili veľmi jasne. Ešte raz tu v texte e, hovoríme o tom, aké sú naše východiska, aký je ten základ, na ktorom chceme ďalej diskutovať, prečo je dôležité e, prispôsobenie e, viacročného finančného rámca pod hlavičkou Lisabonskej zmluvy. A potom tu hovoríme o vierohodnosti európskej rozpočtovej politiky, o zodpovednosti a ešte raz v tomto texte zdôrazňujeme, že tu stojíme pred novými rozpočtovými výzvami, a ktoré nie je možné riešiť len tým, že budeme e, meniť priority, e, presúvať prostriedky, ale musíme využiť existujúce nástroje, a tu aj rada, aj komisia musia prichádzať s novými návrhmi, pretože bez revízie existujúceho viacročného finančného rámca tieto kroky nebudú uskutočniteľné. A ešte jedna vec, ktorá sa objavuje čoraz častejšie v diskusiách, ako eh, vyriešiť eh, holisticky ten európsky rozpočet v prepojení na národné rozpočty a otázka, a aké tu bude mať dopady na eh, národnú, ale aj regionálnu úroveň. Toto je jedna samostatná časť toho textu. A potom je tu odkaz na správu o revízii rozpočtu, ktorá sa má udiať v decembri. Samozrejme, v texte sa hovorí o rozporuplnom chovaní Rady a komisie. Potom je tu zmienka o tej dohode o banánoch, o ktorej sme práve hovorili, alebo diskusia o ITER. Taktiež očakávame, že celá táto diskusia o nových aktivitách vonkajšej služby, zahraničnej služby, že tieto diskusie budú zmysluplné, že budú vecné pretože ak nie, tak to budú tri rozpočtové postupy, ktoré budú utrpením a jednoducho Rada a komisia musia pochopiť, že toto nie je dobré pre konštruktívnu a pozitívnu spoluprácu medzi inštitúciami a bez pochyby to nebude na prospech spolahlivosti rozpočtovej politiky. Um. Um, die Frage Flexibilitäten, Reserven und Margen sind angesprochen. Otázka flexibility, rezerv a marží, o tom sa už hovorilo. A musíme o tom diskutovať o mnoho intenzívnejšie. A využiť aj letnú prestávku na to, aby sme sa zamysleli, pretože na pozadí tejto zložitej ekonomickej e, situácie e, tá revízia pod hranicou 0,03 HDP a, Musíme na, e, sa zamyslieť e, e, nad tým, ako nájsť cestu. E, nemôžeme akceptovať e, to, že by došlo k úplnej strate flexibility hneď na začiatku vyjednávaní. E, toto by sme mali vyjednať s radou a komisiou a nájsť východisko. A podľa toho, k akému východisku dospejeme, a budeme potom diskutovať o maržiach, o rezervách a nástroje flexibility a následne sa rozhodneme, ktoré nástroje budeme potrebovať. Takže toto je špecifický problém tých 0,03%, o ktorých hovoríme v tejto časti textu. A samozrejme táto časť textu by mala byť ešte trošku rozpracovaná. A, a už sa hovorilo o tieňovom rozpočte a ešte na záver je tu jeden odsek, jedna pasáž, ktorá sa týka toho balíčku stabilizačných mechanizmov, a ešte by som sa vrátil k tomu, o čom sme diskutovali pred chvíľou. Vieme, že tieto mechanizmy musia fungovať a že e, musia byť dané e, pevné záruky a musíme aj na politickej úrovni nájsť riešenie tak, aby sme zabezpečili účinnejšiu spoluprácu medzi inštitúciami, ktorá bude transparentná. Myslím si, že parlament práve na tomto príklade jasne demonstruje, že sme si vedomí našej zodpovednosti a že eh, aj tak eh, postupujeme a že teda aj komisia a rada by si mali byť viac vedomé svoje svoje, svoje zodpovednosti a keď diskutuje o týchto veciach s Európskym parlamentom. Ja by som poprosil, aby sa jednotlivé politické skupiny na túto vec bližšie pozreli a aby naformulovali pozmeňovacie návrhy, ako som povedal na začiatku. A v e, septembra budeme mať čas ešte pred hlasovaním vo výbore prediskutovať o niektorých e, detailoch, o ktorých bude e, potrebné diskutovať. Môžeme to potom celé doladiť a, a môžeme ešte povedať, čo patrí do tejto správy, čo respektíve by nemalo byť e, obsahom e, tejto správy. A, a samozrejme, a, e, a, máme tu postup jasne daný, ktorý má jednotlivé kroky, jednotlivé stupne, takže toľko z mojej strany, pán predseda. Merci, très, très précis. Ďakujem pekne, pán Berger. To bolo naozaj konkrétne. Celkom iste. Náležite spracovaný prístup k veci. Ak parlament nebude stále pripravený obhajovať svoje práva a my, rozpočtový výbor, robíme túto robotu, tak by naozaj parlament bol na tom zle. Rada stále chce expandovať a takéto vyhodnotenie, priebežné vyhodnotenie v polčase, čo sa týka rozhodnutia rady o finančných vyhliadkách do roku 2013, sa týka zdrojov a naozaj prehodnotila politiku napríklad spoločnej poľnohospodárskej politiky na žiadosť Britov. Rada ako keby sa snažil úplne zabudnúť, že vôbec aj niekto iný tu má slovo v tejto veci. Aj komisia ako keby utrpeli amnéziu. Vždy, keď ten, túto tému spomenieme znova, tak nás počúvajú, ako keby sme hovorili od veci. To je až neuveriteľné, ako sa k nám správajú. Viete, tisícky dodatočných argumentov, ktoré v roku 2006 sme nemali a sú za priebežné vyhodnotenie veci v polčase. Máme tu Lisabonskú zmluvu, máme nové právomoci v Európskej únii. V roku 2006 predsa sme nemali Lisabonskú zmluvu, pretože sme zamietli Európsku ústavu. A teraz máme novú zmluvu, treba na ňu brať zreteľ. A ďalšia vec, hospodárska kríza. nové rozšírenie v roku 2007, veď tie veci sme tu predtým nemali v roku 2006. Pravda? A mali by sme naozaj svoj zástoj si obhájiť aj finančne, aj inak. A ak by nebol tento politický tlak, a ten treba udržať, zachovať až do konca, až do septembra tak by sme mali len taký, takú veľmi maličkú zmenu, veľmi, možno dve maličké zmeny vo finančnom výhľade, kde by komisia súhlasila, alebo bol by program, e, ktorý ako je veľmi drahý rade alebo komisia, ale to nie je to tak a takto my nepracujeme a takto to nemá byť. A my sme to urobili aj súkromne, aj verejne všetkým hlasno komisia a rade a budeme to aj naďalej hovoriť a to čo najsilnejšie prostredníctvom tejto správy, ktorá sa volá teda priebežná správa, ktorá je výsledkom ústnej otázky a harmonogram je, treba ísť veľmi rýchlo, aby sme maximalizovali tlak, aby sme dosiahli to, že Európska komisia čo najskôr v septembri príde s návrhom Pripomínam teda, že k tejto Rajmerovej správe deadline na pozmenujúce návrhy je 21. júl. Máme ešte niekoľko dní. Vypočuli ste si odporúčania spravodajcu a hlasuje sa vo výbore 13. septembra, aby to bolo na pléne e, na 2. septembri, teda 2. septembrový týždeň. Máme ešte asi 20 minút ani Jensen požiadala o slovo, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem Rajmerovi za trpezlivosť a za to, že nás stojí na svojom v tejto veci. Naozaj mám pocit, že opäť a opäť predkladáme nejakú vec a nič sa nestane. Druhá strana nezareaguje, ani komisia, ani rada. Takže je to akoby sme hrali proti stene. A loptička sa nám stále vracia. Ale myslím si, že musíme vytrvať, predpokladám. Súhlasím s týmto textom, aj keď nemienim teraz vysvetľovať, že sme ho znova dostali pri neskoro, aby sme sa s ním mohli dôkladne zoznámiť, ale myslím si, že už sme viedli rozpravu, už sme riešili tieto otázky a tento text odráža naše frustrácie. Cel... Celkom iste by som sa vyjadrila k jednej frustrácii. Projekt ITER, to je fúzia energií. Tento proces už beží nejaký čas. Je to projekt ITER. A riešenie Rady a komisie bolo, že v roku 2013 nájdeme niekde 1,5 miliardy, znížime financovanie iných projektov. Ja myslím, že by sme o týchto veciach mohli diskutovať, ak by to bolo tak, že tento rok alebo v iných rokoch v minulosti by sme nevyčerpali prostriedky na iné programy, ale nemáme pocit, že tomu by bolo tak. A silné priority stratégií do roku 2020 sú nastavené tak zo strany rady a komis- parlamentu, parlamentu, to sú priority, ktoré by sme nemali znižovať ich financovanie, pretože potom výsledok takýchto aktivít bude neistý. O toto sa obávam, znepokojuje ma to, že keď sa parlament kontaktuje takým spôsobom, rýchlo musíme nájsť riešenie, tak to vyvíja na parlament tlak. Na predsedu parlamentu to vyvíja tlak od, zo strany komisie. To nie je dobrý spôsob, ako riešiť veci. Myslím si, že to je naozaj frustrujúce, že komisia konkrétne pán Levandovský nepočúva, čo hovorí parlament, pán Levandovský neplní, čo žiada Európsky parlament. Myslím si, že komisia by už mala mať pripravený návrh na priebežné vyhodnotenie v polčase. To by bolo predsa napomocné nielen pre nás, ale najmä pre komisiu, že by mala predstavu o tom, aký je manevrovací priestor, aká je pružnosť celého systému v rámci finančných vyhliadok. Keď si niekto myslí, že sa sústredujeme len na to, kde nájsť viac peňazí, ako len maximálne zvýšiť stropy, myslím si, že to nie je tak. My sa len snažíme pochopiť hospodárskú situáciu členských štátov EÚ a prezrieť si, preskúmať každý program, zistiť, kde sa nečerpajú prostriedky, kde zasa chýbajú, kde nastaviť priority inak a snažíme sa nachádzať riešenia. A takéto hodnotenie, priebežné hodnotenie v polčase, znamená, že sa dozvieme celý obraz z jednotlivých kúskov skladačky, ktorý nám prichádzajú, ktoré nám prichádzajú na stôl. Dúfam, že nás komisia si vypočuje a že pochopí, že takýmto spôsobom chceme pracovať a že potrebujeme priebežné vyhodnotenia v polčase jednotlivých aktivít a komisia musí pochopiť, prečo na tom nastojíme, trváme. Pán Levandovský, keď bol menovaný za komisára, nám to sľuboval a teraz to je nehorazné, že sa neplní takýto sľub voči parlamentu. Ďakujem. Áno, že ste pripomenuli, že áno, keď bol hearing, keď sme si vypočuli nášho priateľa Levandovského, tak on sa k tomu zaviazol Skôr než dám slovo ďalšiemu rečníkovi, urobil by som jednu opravu k termínom pre pozmenujúce návrhy. To je 22. júl, nie 21. pretože 21. je belgický štátny sviatok. Takže pred Kráľovským palácom tam sa už chystajú pódia, takže 21. parlament bude zatvorený, ale 22. všetci poslanci budú v práci a rovnako všetci zamestnanci parlamentu. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Samozrejme, musíme naďalej vyvíjať ten tlak, pretože naše žiadosti sú vážne, opodstatnené a majú aj právny základ, ako ste pripomenuli, rovnako aj vďaka tomu bývalému tlaku parlamentu máme vlastnú stratégiu. Začali sme úsnou otázkou, teraz tu máme túto priebežnú správu a budeme pokračovať, až kým nedosiahneme to, čo chceme. Myslím, že máme podporu Európskeho parlamentu, tak ako to vidíme v našom výbore a túto silu musíme ukázať rade aj komisii. Rada by som poďakovala spravodajcovi pánovi Begemu za účasť a za spoluprácu pri príprave tohto návrhu správy a tiež za to, že chcel začleniť všetky návrhy alebo väčšinu z nich, ktoré sme zaslali My v zásade súhlasíme vo všeobecných líniách, hoci vždy sú tam určité malé detaily, ktoré preštudujeme podrobnejšie, keď budeme mať tento posledný návrh a predložíme pozmenujúce návrhy. Súhlasím s vami, keď hovoríte, že v tejto správe musíme byť jasný, stručný, jednoduchý a nemali by sme tam dávať príliš veľa detajlov, aby naše stanovisko bolo jasné ale nesúhlasím v jednom a síce, že tá téma flexibility musí byť zdôraznená, pretože je to životná téma, životný bod pre tento finančný rámec, aj pre tento, aj pre všetky ostatné. Je to pre nás rozhodujúce a preto by sme boli radi, aby v tejto správe bolo nielen stanovisko, že odmietame tú myšlienku rady, pokiaľ ide o stupeň flexibility finančného rámca, ale mali by sme tam dať návrh, návrh nášho výboru pre rozpočet, pokiaľ ide o tú úroveň flexibility, aby rada a komisia vedeli, aké sú naše skutočné zámery. Ja si myslím, že tie, že tie naše názory môžeme priblížiť ale potrebné je, aby sme mali správu, ktorá bude mať väčšinovú podporu a myslím, že to dosiahneme. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Treťov je Helga Trypel. Vidím, že náš spravodajca rozvašnil hlavne ženy. V prvom rade chcem podekovať Reimerovi za prezentáciu správy. Začnem tým, že budem konštatovať, že som ani nesnívala o tom, keď som prišla do Európskeho parlamentu, začala pracovať v, tom, pracovať v tomto rozpočtovom výbore, že by sme sa mali permanentne zaoberať eh, medzi inštitucionálnymi kompetenciami a že tu budeme viesť takéto spory. Ale že sme si vybojovali v rámci Lisabonskej zmluvy, že de facto denne všetky dohody, že všetko to, čo má určitú právnu bázu, e, nemá platiť, je niečo znepokojúce a hnevá ma to. Keď sa pozrieme aký to e, vysiela signál navonok pre akceptáciu celého projektu, tak musíme konštatovať bohužiaľ, že to e, neposlúži veľmi imidžu všetkých troch inštitúcií a neprispieje to tomu, že to občania príjmu. Ako som povedala, e, veľmi ma zarazilo, aká, situácia, aká je hrozná situácia a E, nikdy by som o tom ani nesnívala. Myslím si, že určitá férovosť vo vzájomnom styku a zaobchádzaní by e, tu mala existovať. A druhá vec, Rainer o tom hovoril, e, myslím si, že ide o niečo, čo môžeme nazvať politickým zlyhaním. Keď sa pozrieme na naše diskusie a tie dlhodobé procedúry, ktoré trvajú mesiace, tie rozhovory v 23 jazykoch a všetko to ostatné, keď išla o Galileo alebo o obnovy, párkrát som sa pokúsila povedať, že z môjho pohľadu táto politika komisie a rady a prichádzať s novými a novými vecami, ktoré nie sú kompatibilné s rozpočtovou štruktúrou, že to je naozaj problém. Rozpočet je príliš rigidný a príliš nemoderný, keď to porovnáme e, s e, tým, e, čo navrhuje komisia a rada a z hľadiska plnenia nových úloh, ale nemáme tu dostatočnú politickú vôľu, aby sme vzhľadom na všetky tieto novinky urobili novú štruktúru. A tým trpíme mnoho rokov, pretože a, e, a e, všetko e, súvisí s tým prieskumom rozpočtu, do dnešného dňa nie je. A keď sme mali vypočutie s komisárom Levandovským, aj keď sa naše názory politicky líšili a inak sme sa správali pri hlasovaní, už vtedy bolo jasné, že e, tým hnacím motorom tá, e, tá, hnacia, hnací motor, e, ktorý predstavuje komisia, bola veľmi slabá v porovnaní s radou. A, my by sme nechceli vidieť komisiu v úlohe spravodajcu o tom, ako vyzerajú pomery v rade. A jednoducho komisia má byť aktívnejšia, komisia má predkladať návrhy, e, e, aby vznikla nová štruktúra, štruktúra rozpočtu, ktorá zohľadňuje tie úlohy, ktoré sú pred nami. A vlastne v tom texte e, Rainer zdôrazňuje, že komisia nie je dostatočne silná a naozaj nemôžeme o nej hovoriť ako o nejakom, nejaké hnacej sile alebo o nejakom motore týchto procesov. A tretia poznámka, o čom hovorila Ingrid včera, keď sa pozrieme na zadlženie jednotlivých e, štátov, nemôžeme sa tváriť, ako keby sa nás to netýkalo. Všetci sme pochopili, že musíme e, politicky tieto veci dobre komunikovať, musíme hovoriť o problémoch v členských štátoch a jasne ukázať, že sme situáciu pochopili, máme o nej prehľad a sme pripravení ju riešiť a dokážeme ju vyriešiť. A toto sa objavuje v jednotlivých častiach Rainerovej správy a zároveň táto správa hovorí o tom, že aj keď máme záujem o stanovenie, nové stanovenie priorít a určité prerozdelenie, vždy E, pri týchto činnostiach sa musíme orientovať e, podľa európskej pridanej hodnoty a e, presne ako ste povedali, pán predseda, ak sa nám nepodarí nejakým spôsobom prepojiť európsky rozpočet s národným rozpočtom a tým pádom urobiť z toho európsku rozpočtovú politiku, tak potom sme odsudení na zlyhanie. Tak politicky, ako aj rozpočtovo. Preto si myslím, že je dôležité, opakujem, povedať áno, vieme, aká je situácia v členských štátoch, ekonomicky a finančne, ale politicky ide o to, aby sme presne definovali, čo sú naše spoločné národné a európske záujmy, ako majú byť tieto záujmy odrazené v rozpočte, pretože inak eh, nebudeme schopní eh, presvedčiť európskych občanov. A posledná poznámka, povedala som to včera. Z pohľadu zelených existujú možnosti, eh, kde sa dá ešte šetriť. Obzvlášť eh, eh, oblasť ITER. Keď sa pozrieme na túto situáciu, a, a v, keďže sa pohybujeme v rozpočte, ktorý nám ledva stačí, e, poprosil by som kolegov a kolegyne, aby uvážili, či tu neexistujú akutnejšie úlohy, ktoré je potrebné rozpočtovo e, pokryť Eh, jednoducho um, ITER by mohla byť technická rovina, ktorú za sebou zanecháme, ktorá nebude fungovať a preto z pohľadu zelených uh, vstup do tohto projektu ne, nepovažujeme za potrebný vzhľadom rozpočtové obmedzenia a potom sú tu ešte iné oblasti, ktoré hovoria včera Sidonia, uh, výskum, politika, vzdelávania. Tu si myslím, že môžeme argumentovať, že a toto sú veci, ktoré e, nemôžeme zanedbať. To sú rozhodujúce e, veci tak pre udržanie konkurencochopnosti na vnútornom, ako aj svetovom trhu. Naši mladí ľudia by mali byť dobre kvalifikovaní. A domnievam sa, že e, my teraz zelení teda sme presvedčení, že je potrebné, aby sa investovalo viac do investovania a nie do reaktorov na štiepenie jadra. Merci, Helga. Ďakujem, Helga. Nebudem vchádzať do diskusie, pokiaľ ide o obsah, ale k tomu rozpočtovému obsahu. Veľký problém je, že je tam veľmi taký striktný, neflexibilný postoj. Pred 25 rokmi boli tie prvé interinštitucionálne dohody a snažili sme sa nejakým spôsobom vyriešiť ten veľmi e, fixný E, text článku 172, ale tie stropy a podstropy sme e, zni- veľmi znížili a počas 4 rokov to bola akási uh, uh, uh, taká um, zvieracia kazajka, ktorá nás nepustila ďalej. A veľmi krát sme potom hovorili verejne, poloverejne, súkromne o tom, že je potrebné aj politicky v zmysle toho, čo sa rozhodlo aj v maji 2006, pokiaľ ide o tie priebežné vyhodnotenia v polčase, tak hovoriť o tom strope, či ho zvýši, znižiť, áno, lebo situácia nie je vhodná, ale, ale duchom tejto revízie nie je, aby sme navyšovali eh, všetky okruhy až do konca obdobia. Hlavne v tejto súčasnej situácii by bolo rozumnejšie napríklad pre Európsku komisiu, aby povedala, že okamžite treba riešiť národné deficity a nezvyšovať príspevky do európskeho rozpočtu. V roku 2011 je to zadefinované a v roku 2012 a 2013 to znížime a dáme to do politických priorít. Je takáto možnosť ale nemôžeme e, neustále otvárať takú diskusiu, že budeme neustále miňať viacej. Nie, treba miňať lepšie a treba jasne stanoviť, aká je naša politika, tá a druhá. Ak má komisia monopol právnych návrhov, ale keď ona nepredloží nejaký návrh, tak my nemôžeme pracovať. A keďže komisia na rozdiel od toho, čo E, bolo v tej interinstitucionálnej dohode, nepredloží nejakú, e, nejaký navrh, tak my nemôžeme pracovať. Goran má nejaký príspevok? Stručne. A chcem sa postaviť do šíku k Jute Haug, ktorá tu nie je a ktorá ma poprosila, aby som ju tu zastúpil. Máme tu problém. Úplne súhlasím s tým, že Reimerová správa je veľmi dobrá, a netreba to už veľmi komentovať, ale jednu vec predsa len chcem povedať. 1.6 reprioritizácia a to, či by sme mali požiadať radu a komisiu, aby preprioritizovala a presunula tieto prostriedky. Sidonia povedala, že rozpočet na rok 2011 tam nebudú takéto návrhy, lebo treba o nich najprv rokovať, ale ani nebudeme iniciatívni. Tento text sa dá čítať aj tak, že aktívne žiadame od Rady a komisie, aby opätovne nastavila inak priority a presunula prostriedky, čo protirečí tomu, čo povedala včera Sidonia. Takže, Reimer, poprosím ťa, to znenie v tomto odseku, ktorý som citoval, by si mohol trošku preštelizovať možno, alebo niečo vynechať, lebo je to možné čítať aj iným spôsobom, iným významom. Napríklad slovo v angličtine only, čiže len. V ďalšom paragrafe tu mám tiež jutinu poznámku, nakreslila tam otáznik, tak len upriamujem tvoju pozornosť na to, ale možno, že by sme sa konkrétnejšie mohli rozprávať neskôr. Ďakujem, Goran. Teraz Inge Gressle. Áno, a ja chcem vyjadriť svoju podporu, ale aj to, že musíme byť naozaj obozretní tom, čo sa, čo sa mieni slovom flexibilita, aby to náhodou nebola nezodpovednosť, aby nás to nezaviedlo niekam, kam nechceme, pretože peniaze, ktoré sa majú použiť, by sa nemali zrazu použiť na iné finančné nástroje. Mali by sme vedieť, čo sa deje, pretože pozrieme sa, čo sa stalo s Kozlodujom, keď financovanie šlo cez EBRD a nevedeli sme vôbec, kam presne, čo sa stalo s peniazmi. Takže treba byť opätovne racionálny a naozaj sa zoznamiť s celkovým obrazom veci. A komisia aj rada sa tiež postavili za túto vec a my musíme teda veľmi opatrne, obozretne preskúmať, čo sa vydáva za, a čo sa skrýva pod tým slovom flexibilita. Finančný rámec. Eh, k tomu by som rada položila jednu otázku teraz. Juta nám možno bude vedieť odpovedať na ňu, ale až na konci letnej prestávky. Ďakujem. Ale Inge, nemôžem dať čas, pretože pán minister Vatlev práve prichádza. Ešte jednu minútu. A ja som v programe, čo je pre mňa dôležité, len aby som vedela, keďže to trojročná, tá trojročná revízia je dôležitá. Tam to musí byť písomne napísané, aby to tam bolo aj pre recast. A chcem to naozaj mať, pretože naša právna služba nám radí, aby sme ten recast zaslali. Preto to žiadam. Donc tu as pris ta minute. <laughs> Excellent. Euh, la commission... Dobre, mala si minútu, komisia si to zaznamenala. Reimer, vypočul si si kolegov, chceš ešte niečo dodať? Mm, dobre, lebo pán minister už čaká. Áno, rád by som poďakoval ľuďom, že sa zúčastnili tejto rozpravy. Samozrejme, že konkrétne podrobnosti sa vyriešia v predložených návrhoch a potom aj kompromisných návrhoch. Máte pravdu v tom, že pôvodne to bolo rozumné, tá pôvodná verzia dávalo to zmysel a teraz štilistika trošku možno vedie k nedorozumeniam, ale Dôležité je držať sa našich politických priorít, aj pozitívnych, aj negatívnych, aby boli všetky zahrnuté. A musíme zabezpečiť, že budeme spolupracovať s Radovou komisiou tak, že budeme si hájiť svoje priority rozpočtu. Samozrejme, pôvodná verzia bola lepšia. Ďakujem za upozornenie. Vyriešime to. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem za slovo hovorí predsedajúci tohto výboru, pretože musíme ukončiť náš, e, naše stretnutie. 13. septembra zasadneme opäť o 3. popoludní. Želám vám krásnu dovolenku a teraz e, budeme pokračovať